Propongo che si cominci la nostra seduta, chiedo ai colleghi eh, se possiamo cominciare il nostro... Navrhujem, aby sme začali schôdzu. Ak ste pripravení, tak začneme. Dnes do poludňa máme trošku nezvyčajný priebeh schôdze, ale je to veľmi zaujímavé podujatie. Budeme totiž absolvovať vypočutie s mladými ľuďmi, s zástupcami, ktorých vybrali ich kolegovia. Angličtina 1, kanály 2, Vybrali ich kolegovia na eh, podujatí minulý rok v Štrasburgu. Spomedzi viac ako šiestich eh, eh, účastníkov tohto podujatia, Európske podujatie mládeže v Štrasburgu, prebehli tam rozsiahle diskusie, v ktorých mladí ľudia popisovali svoje vnímanie Európy a taktiež sa snažili popísať, ako oni môžu prispieť k rozvoju Európy. následné podujatia. Na toto podujatie teraz prebiehajú v rôznych výboroch e, takéto mini vypočutia. Títo mladí ľudia zastupujú všetkých ostatných. A chcú sa s nami podeliť e, so svojimi podnetnými návrhmi. Sedem výborov sa zapája do tohto úsilia. Kult, e, Libe, ITRE, okrem iného pre otázky energie a digitálnej spoločnosti. Sme tu partnermi a chceme si vypočuť ich návrhy. Myslím, že tieto podujatia zatiaľ prebiehajú veľmi dobre, veľmi nás zaujímajú vaše návrhy. Čo sa týka pokrytia tém, ktorými sa zaoberá náš výbor, máme k dispozícii životopisy našich hostí. vo svojich podkladoch. Sú to všetko motivovaní mladí ľudia, majú veľký záujem o Európsky parlament aj o život v Európe. Máme tu pána Osirisa Hopela z Holandska, ďalej Patrika Heneliho z Írska a Aleksandru Klucku z Polska. Oni teraz prednesú e, svoje vystúpenia takomto poradí. Najskôr dám slovo Osirisovi Hopelovi, ktorý nám predniesie v krátkosti Európske podujatie mládeže, priblíži nám, na čo sa zameriavalo. Potom budete mať dve minúty na prednesenie svojich návrhov, najmä v otázkach energie v prvom kole. Tam vystúpia Patrik Henely a Alexandra Klucka. V priebehu dvoch minút predstavia svoje návrhy a potom na záver, na záver bude priestor diskutovať v krátkosti. Oni dostanú dve minúty, my dostaneme minútu a pol, musíme im byť dobrým príkladom a preukázať, že dokážeme dodržať tento rečnícky čas v snahe zareagovať na ich návrhy. Toto sa teda etýka poslancov tohto prvého panela. A druhý panel sa bude zaoberať témou digitálnej spoločnosti. Mimo tejto sály je možné sledovať toto podujatie cez internet. Spravidla sa naša schôza vysiela na internete, ale taktiež na Twitteri je možné komentovať priebeh schôdze. Konkrétne pod hashtagom iHearings. Môžete teda s nami takto nadviazať kontakt. Osiris Hopel, nech sa páči. V priebehu dvoch minút nám predneste zhruba, približte nám podujatie mládeže v Štrasburgu a taktiež na čo sa sústraďujete vo svojej práci. Ako je možné prepojiť eh, fungovanie Európskeho parlamentu s mládežou? Ďakujem pekne, volám sa Osiris. Eh, pracujem ako školiteľ v Holandsku a taktiež eh, som bol jeden z ročníkov eh, na podujatí aj v Štrasburgu. Podľa mňa to bolo nádherné podujatie, bolo tam 6 tisíc účastníkov, 200 rečníkov a napokon viac ako 600 myšlienok sa podarilo zhromaždiť. Hovorila som o tomto podujatí s mnohými mladými ľuďmi a boli naozaj nadšení z toho, že sa podarilo takéto podujatie zorganizovať. Jediná pochybnosť, ktorú eh, sme mali, bola nasledovná. Keď ste navštívili viacero takýchto mládežnických podujatí, zúčastnili ste sa, alebo dokonca fungovali ako poradca, napokon sa ocitáte na podujatí, kde je veľké množstvo, množstvo energie, nápadov, myšlienok, ale takmer žiadne konkrétne výsledky. Je to veľmi motivujúce pre mladého človeka, ale zároveň ho to demotivuje, vloží do toho svoju energiu, ale nič sa potom s tým nedeje. Už to, že sme tu so svojimi mladými kolegami, je dôkazom toho, že toto podujatie nebolo demotivujúcim podujatím. Vám na mládeži záleží a to nás teší. Snažite sa o to, aby toto podujatie nebolo len koncom diskusí o otázkach mládeže, ale začiatkom. najmä práve teraz, e, keď kríza postihuje e, tak mnoho mladých ľudí v Európe. Diskusie o podpore mládeže, o rozvoji mládeže sú naozaj veľmi dôležité. Hovorí sa o tom, že súčasná mládež je stratenou generáciou, e, že je obetovanou generáciou. Práve teraz je vhodný moment stanoviť otázky mládeže ako prioritu. A to, že ste dnes ochotní vypočuť si naše návrhy, podľa mňa je veľmi dobrý signál. Je eh, vynikajúce, že ste ochotní nás počúvať, že nás berete vážne a že predsa len možno z toho budú nejaké výsledky. Ja som nadobudol takýto eh, dojem eh, v závere podujatia aj v Štrasburgu a dúfam, že aj dnes po dnešnom stretnutí budem mať rovnaký pocit. Ďakujem. Ďakujeme. Osiris. Nemôžeme tlieskať, ale rozhodne plne podporujeme to, čo ste povedali. Teraz dávam slovo Patrikovi, ktorý nám prednesie v priebehu dvoch minút eh, svoju prezentáciu o obnoviteľných eh, cieľoch eh, energie. Nech sa páči, Patrik. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem aj Európskom parlamentu za to, že nás pozval. Prvý nápad v otázke energetiky sa týka získania podpory Európskeho parlamentu pre obnoviteľné zdroje energie a tiež, aby sme do roka 2030 sa snažili fungovať bez uhlia. Toto je ešte relevantnejšie po nedávnych udalostiach, keď okrem toho, že je dochádza k výraznej e, deflácii rubla. Taktiež sme e, výrazne závislí od dovozu energie. Švédsko sa muselo sa, sa snažilo stanoviť si do roka 2020 ciele e, fungovať bez dovozu ropy a bez uhlia. Ukazuje sa, že táto závislosť od energetických zdrojov zvonka nie je dobrá a Švedsko postupuje veľmi slobným smerom. Isté, že je to plán, ktorý si bude vyžadovať veľké úsilie, a rozsiahle prípravy, aby sme dokázali fungovať bez fosílnych palív. Ale keďže by sme mali byť konkrétni údajne v našich návrhoch, ja som sa snažil preskúmať aj krátkodobé plány a vieme, že Viem, že podpredseda komisie Ševčovič tu má byť v pondelok prítomný. Chcem vás vyzvať, aby ste si ho vypočuli, keď bude hovoriť o plánoch Európskej energetickej únie. Bude to mať totižto e, konkrétne dopady krátke krátkodobého charakteru na otázky energetiky v Európe. A taktiež sa tým vytvorí veľká miera bohatstva, ak sa budeme sústredovať na obnoviteľné zdroje energie. Grazie Patrick, che non solo ha detto... Ďakujeme. Poukazujete nielen na dôležité témy, ale dodržiavate aj veľmi prísne rečnícky čas. Ale Grácagla Klucka, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, vážení poslanci. Keď hovoríme o energii a vychádzajúc z diskusí, o ktorých sa hovorilo na podujatí aj v Štrasburgu, chcem navrhnúť vytvorenie energetickej únie. Takáto únia by sa vyznačovala konkrétnymi výhodami, najmä spoločné nákupy energie, To by znamenalo, že členské štáty by mali väčšiu vyjednávaciu silu a taktiež eh, distribučnú silu, čo je relevantné najmä v časoch krízy, v núdzových situáciách, keď nadávky energie z tretich krajín sú ohrozené, prípadne pozastavené, ako tomu niekedy došlo v minulosti. Ďalej, po druhé, vytvorenie takejto únie by bolo logickým krokom prehlbenej integrácie a taktiež by to zodpovedalo myšlienke solidarity v praxi. Nemali by ste sa však sústreďovať iba e, na to, taktiež e, interná nezávislosť by mala byť vašim cieľom, teda malo by sa vec investovať e, do diverzifikácie interných zdrojov energie v rámci EU, tak aby vznikol lepšie fungujúci vnútorný trh s energiou a zároveň by sa mal klásť dôraz aj na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Domnievam sa, že vytváranie takejto únie by výrazne podporilo aj ekonomiku. Všetci vieme, že toto je aj v súlade programu, s programom komisie pána Junkera. E, dúfam, že sa budete snažiť implementovať to v praxi. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz e, treťú myšlienku predniesie opäť Patrik, nech sa páči. Ďakujem. Vidíte, že e, názov tejto témy e, znie investície do výskumu pracovných miest v oblasti zelenej ekonomiky. Ja som e, podrobne skúmal technológie v zelenej ekonomiky. V skutočnosti je to budúcnosť podľa môjho názoru. To bude predstavovať nový boom. Mnoho firiem napríklad v USA investuje do ekologických fóriem energie snažia sa eh, skúmať nové možnosti využívania palivových článkov, napríklad ako napríklad v automobiloch Tesla. E, to eh, Európa žiaľ zaostáva. Bolo by vhodné teda napraviť veci. Aby som nadviazal na to, čo som už povedal, aby sme boli menej závislí od eh, dovozu ropy. Sú to čoraz cenejšie investície do budúcnosti našich regiónov. Automobily druhu Tesla v USA ponúkajú zdarma palivo v priebehu celej e, životnosti automobilu. Môžete ísť e, teda autom z Kalifornie do New Yorku, nemusíte absolútne nič platiť za palivo. Chápu totiž, že je to obrovská investícia vytvoriť e, tieto siete nabíjania a aby sa prekonala táto úvodná prekážka v tejto investícii, kým sa to rozšíri, kým sa stane bežné využívanie týchto automobilov. Potom to už bude výhodnejšie, pretože toho bude viac, budú tam úspory ehm, z tohto väčšieho využívania, ale dovtedy sa snažil preklenať eh, tento nedostatok takýmto spôsobom. Eh, v tomto úsilí je taktiež dôležité podporovať výskum a podniky, ktoré rozvíjajú tieto nové ekologické technológie, taktiež eh, Ehm, konkrétna finančná aj politická podpora všetkých e, bude naozaj potrebná. Práve teraz je vhodný čas na takúto podporu, tak aby mladá generácia, ktorá sa teraz snaží dostať na univerzitu, si uvedomila, že v tejto oblasti naozaj sú e, potenciálne pracovné miesta v budúcnosti, aby sa orientovali práve týmto smerom. Ďakujem. Ďakujeme. Vypočuli sme si teda tri návrhy Prvý sa týkal cieľov v oblasti obnoviteľných eh, zdrojov energie, ďalej eh, druhý návrh sa týkal spoločnej energetickej eh, politiky EU a taktiež tretí návrh sa týkal investícií do výskumu a pracovných miest v oblasti ekologickej formy hospodárstva. Teraz majú poslanci možnosť vystúpiť, diskusii zareagovať a potom uvidíme, ako zareagujú autory týchto návrhov. Kolegovia, nech sa páči. Na minútu a pol, prvý kolega. Ďakujem, do, ďakujem za slovo. Poprosím sa hovoriť stručne. Zdravím našich mladých kolegov. Ďakujem za vaše pripomienky. No otázka o tom, že by sme mali bojovať za obnoviteľné zdroje energie, tak s tým súhlasíme. Myslím si, že Európsky parlament a komisia sa v tejto otázke angažovali. Myšlienka totálne zastaviť používanie um, uhlia a ropy do roku 2030. To by bolo, keby sme žili v dokonalom svete, um, ale hrozí tu riziko delokalizácie znečistenia. Dôležité je preto nájsť rovnováhu medzi záujmami verejnosti a verejného zdravia a priemyselníkmi, pretože to sú naozaj tisíce pracovných miest – na európskom území, ktoré sú práve v tejto oblasti, takže musíme nájsť cestu, aby Európa nielen bola lídrom v oblasti e, ekologickej energie, ale dôležité je zabezpečiť aj, aby sme neboli my príčinou úniku uhlíka, keď priemyselníci pôjdu znečisťovať do iných e, častí sveta, pretože vám pripomínam, že znečistenie nepozná hraníc. Dôležité je teda, aby Európa bola naozaj modelom e, environmentálneho modelu prostredníctvom výskumu a vďaka našim úspechom potom povzbudíme iné kontinenty, aby to robili v rovnakom duchu. Pretože pokiaľ jedine príjmeme také opatrenia, vďaka ktorým zakažeme uhlie a ropu, tak priemyselníci sa presťahujú inám a pôjdu znečisťovať inám. Takže dôležité je e, na toto nezabúdať. Dôležité je zistiť, ako by Európa mohla získať liderskú pozíciu a presvedčiť ostatných, aby ju následovali, aby začali investovať do čistých energií. Eh, Ďakujeme pekne, pani Kapel. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja sa chcem poďakovať Osirisovi Patrikovi Aleksandre za to, že dnes medzi nás prišli a že nami diskutujú. Chcem sa aj ostatným kolegom poďakovať za túto iniciatívu, že prišli na našu schôdzu výboru ITRE. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme tu medzi nami diskutovali o nápadoch a návrhoch mladých ľudí. Ich návrhy na zlepšenie fungovania Európy sú vždy veľmi vítané. Čo sa týka konkrétneho obsahu, išlo tu všetkým o energetickú úniu zelené formy energie, obnoviteľné zdroje energie, taktiež výskum a vývoj za e, cieľom podporovať obnoviteľné zdroje. Myslím, že to sú témy, ktoré majú veľkú podporu tu v Európskom parlamente. Dennodenne sa zaoberáme témami, e, ktoré s tým súvisia. Napríklad včera sme sa zaoberali otázkou e, dostatočných dodávok energie v Európskej únii. Myslím, že už e, aj na stretnutie s komisárom Ševčevičom sa chystáme konkrétnymi otázkami, ako dosiahnuť túto e, istotu dodávok a taktiež ako podporovať obnoviteľné zdroje. To je jedna z najvýznamnejších tém v Európe a dúfame, že sa to čo skoro podarí naplniť aj v praxi. Veľmi sa mi páčilo v vašich vystúpeniach aj oblasť digitálnej agendy, ktorú ste popísali. Je to veľmi dôležitá oblasť. Myslím, že digitálna únia je okrem energetickej únie taktiež mimoriadne dôležitá pre Európu. Možno by sme sa na to mali ešte trošku viac sústrediť. Myslím, že sa snažíme o to isté. Máte našu podporu. Dúfame, že budete naďalej pokračovať v tomto vašom úsilí. Scusate, dicevo se ci sono altri colleghi che vogliono intervenire sono pregati appunto. Kolegovia, ak sa chcete vyjadriť, prosím, prihláste sa. Zatiaľ, ak dovolíte, položím otázku aj ja. Snaha zareagovať na vaše návrhy. Berieme vaše návrhy do úvahy. Rozhodne povieme eh, komisárovi Ševčovičovi, že tieto návrhy pochádzajú od vás. Alexandra, vy ste zdôraznili potrebu vytvoriť energetickú úniu, snahe podporiť integrovanejšiu Európsku úniu, pretože je to dôležité pre fungovanie ekonomiky. Bude s tým súvisieť väčšia miera integrácie, a taktiež to bude mať za následok väčšiu mieru solidarity medzi členskými štátmi. Chcem nadviazať na jeden z vašich návrhov, a konkrétne Patrik hovoril o investíciách a potom povedal, že keď chceme podporovať a vo väčšej miere využívať niektoré eh, diverzifikované zdroje energie, môžeme si zobrať eh, príklad eh, z iných krajín, napríklad z USA. čo sa týka rozšíreného využívania automobilov, ktoré nie sú poháňané benzínom. Toto by boli konkrétne stimuly, ktoré sa tam šíria a vzťahujú sa na všetky e, štáty USA. Podľa mňa je to veľmi dobrý návrh. Neviem, ako presne by to fungovalo v Európskej únii, ale podľa mňa stojí za to preskúmať to, ako by sme mohli tieto technológie podporiť aj my, ako hovoríte. Európa naozaj zaostáva tejto oblasti za USA. Musíme to napraviť. Pýtam sa, či ešte nejakí ďalší kolovia chcú vystúpiť. Pán Martin opäť. Je to otázka, ktorú chcem položiť verejne. Je to presne ten americký príklad elektrických vozidiel je to výborný príklad, musíme sa pozrieť, ako sa s tým popasuje Európa, ale druhá otázka tiež nie, ako sa produkuje elektrická energia v Spojených štátoch. Čiže nie len o využívanie elektriny, ale aj to, odkiaľ tá elektrina pochádza. Pretože Spojené štáty sú prvým spotrebiteľom e, ropy. Oni akceptovali fracking, takže my sa teraz pozeráme na dôsledky využívania elektriny, ale v prvom rade sa musíme pozrieť na to, ako sa tá elektrina vyrába. My v Európskom parlamente hájime myšlienku skutočnej obnoviteľnej politiky, ale na to sú potrebné investície. Pretože napríklad veterná energia vzniká len keď fúka vietor a nie všade v Európe máme vietor. Ja samozrejme súhlasím s tým, čo ste povedali, že nás ešte čaká veľa úsilia, ktoré budeme musieť vynaložiť v oblasti výskumu a vývoja a som si istý, že naši inžinieri, naši technici a výskumníci prídu na dobré nápady, ako zabezpečiť obyvateľom, občanom naozaj ekologické nažívanie. Ďakujem pekne, pán Martin. Takže by sme mohli uzavrieť tento prvý panel tým, že umožníme rečníkom, aby reagovali. Takže najprv má slovo Patrik, potom Alexandra. Ďakujem pekne za vaše pripomienky a slova. Ja by som Chcel by som reagovať na to, čo ste povedali vy, pán Marta, pretože vy ste povedali niečo, s čím veľmi súhlasím. Vy ste povedali, že mali by sme sa obávať pre e, miestňovania e, emisí a tiež je tu hrozba, že krajiny sa odsťahujú z eurozóny. Ale nie je to celkom pravda, pretože Veľké firmy ako napríklad Shell a podobne, všetky investujú momentálne do obnoviteľných zdrojov, všetky majú rôzne podcerské podniky, ktoré preskúmávajú práve možnosti obnoviteľných zdrojov a obnoviteľných energií, pretože toto je budúcnosť a oni vedia, že to je budúcnosť, ešte to potrvá chvíľku, možno sa nám to nepodarí úplne do roku 2030 zbaviť sa uhlíka, ale počul som, že 2040 by možno mohol byť ten realistický termín, ale mne sa vidí, že to je trošku dlho. No už nech to bude akýkoľvek dátum, tak, či tak si myslím, že je treba sa sústrediť na to, aby sme sa pokúsili niečo dosiahnuť dovtedy a tu nebude sa diať niečo len tu na úrovni tvorby politiky, ale aj s týmito spoločnosťami. E, som Hovoril, že tiež budú musieť prejsť od posilných palív e, k obnoviteľným, ale to sa tiež neudeje za deň. Takže, ale, ale povede to určite k vyššej zamestnanosti. Ďakujem za vaše pripomienky ešte raz. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz ešte dám slovo Alexandre. Ďakujem pekne, ďakujem aj vám, poslanci Ruského parlamentu. Ďakujem vám za pripomienky. A myšlienka, Teraz z energetickej únie vlastne podporil myšlienku lepšej integrácie, lepšej solidarity, vyššej solidarity a určite budeme mať e, viaceré kroky podniknuté smerom k tomuto kroku. My sa takisto stretávame na budúci týždeň aj s komisárom a pokiaľ ide o vaše obavy, pán Martin, môžem vás absolútne pochopiť, e, vaše obavy ale z toho, že ľudia prídu o prácu alebo podniky e, sa vysťahujú z Európy. V prípade presunu k obnoviteľným zdrojom energie a ja osobne pochádzam z krajiny, ktorá je ešte stále veľmi závislá od uhlia a banský priemysel e, je teraz na ústupe a viem, že je to veľká obava pre pracovníkov, pretože sa obávajú stratu svojich, svojej práce, ale iste budúcnosť je v dobiteľných zdrojoch. A sú tu ciele, ktoré sme si ustanovili, vy ste ustanovili a neviem, možno, že pre zaujímavosť, eh, neviem, či ste už počuli, že som počula, že taká krajina ako Kostarika už dosiahla 97-percentný podiel energie z obnoviteľných zdrojov. Takže im sa to podarilo. Grazie, eh, penso che sia stato molto mm, interessante per chi ha seguito questo scambio. Ďakujem pekne, hovorí predsednička. To, čo ste povedali, všetko bolo zaujímavé eh, vypočuť si vás a počuť si také nové, čerstvé informácie a myslenie. Teraz prejdeme k ďalšiemu panelu, ktorý je rovnako dôležitý z hľadiska e, našej spoločnosti a to je digitálna spoločnosť a inovácie. To sú kritické témy. Prvá myšlienka, ktorá nám bola predložená, chcela by som pripomenúť kolegom, ktorí prišli neskôr, že títo mladí ľudia nám dali 600 nápadov do Štrasburgu, ako zlepšiť Európu. A ja sme, my, sme si teraz, my si teraz vypočujeme um, názory na zlepšenie digitálnej spoločnosti. Takže nech sa páči, zariz. Ďakujem za slovo. Ja by som navrhol, aby Európska únia tlalihala na členské štáty, aby vytvorili alebo poskytli uh, zdarma uh, verejný internet, teda verejný Wi-Fi na verejných miestach, pretože v posledných rokoch sme aj videli, že sa vo veľkom investuje do internetového prístupu. OSN už vyhlásilo, že to je ľudské právo a napríklad také Estonsko už bolo označené za e-Estonsko kvôli tomu, aký rozšíria majú internet. Vidíme, že Nemecko a Taliansko získava politickú podporu tým, že idú investovať do, do verejného internetu zadarmo či pripomenia. Otázka však samozrejme stojí, kto za to bude platiť. A veľkí internetoví giganti v podstate by už povedali, že keď bude zdarma internet, oni z toho na tom získajú. Ja by som navrhol, aby to boli verejné súkromné partnerstva, PPP, medzi vládami a internetovými gigantmi, pretože v PPP boli mnoho v mnohých oblastiach spoločnosti úspešné, napríklad v zneškodňovaní odpadu, v verejnej doprave a toto takisto by mohol byť ďalší level, ďalšia úroveň spolupráce pri zakladaní hotspotov, kde by bol internet k dispozícii zadarmo. Thank you. Uh, dear members of European Parliament. Uh... Ďakujem pekne. Uh, vážení poslanci, druhá téma, by som, o ktorej by som chcel hovoriť, je digitálna demokracia. Ja si myslím, že je tu potreba vytvoriť uh, štrukturovaný európsky online priestor, ktorý by mohol do určitej miery trošku aj uh, tlačiť na občanov, aby sa zúčastnili viac v rozhodovacích procesoch. Verím v rozvoj technológií, ktoré sú prítomné v veľkom množstve sfér našho života, či už nakupujeme alebo robíme prevody, banke, čiže už nastal čas, aby sme trošku nejako zrevolucionalizovali e, sféru demokratickej účasti a myslím si, že riešenie viac demokracie a lepšieho prepojenia medzi inštitúciami a tými, ktorí rozhodujú a občanmi určite sa dá lepšie prostredníctvom digitálnych nástrojov. To môžu byť napríklad online hlasovanie, online pripomienkovanie k rozhodovaniu a k procesu rozhodovania. A keďže väčšina mládeže je teraz online, na internete, tak Aj tak je tu stále nedostatočné využitie týchto nástrojov. Najčastejšími dôvodmi tohto je to, že nie je dostatok infraštruktúry k dispozícii a tiež, že sú tu otázky súvisiace s bezpečnosťou alebo s bezpečnosťou internetu. Preto by som vás chcela požiadať, váš výbor aj parlament, či by ste nemohli vykonať štúdiu alebo prieskum tejto oblasti a potom pripraviť e, návrh pre rozvoj alebo vývoj takejto štruktúry, ktorá by nám umožnila bezpečne využívať online nástroje, aby sme vytvorili taký e, internetový verejný, alebo verejný priestor na internete. Ďakujem pekne, predsedajúca. Ďakujem pekne, Alessandra. Je naozaj to veľmi dôležitá téma, komplexná téma. Ďalšia myšlienka, ktorá nám bola predstavená, bola od Patrika a týkala sa investícií do digitálnej ekonomiky. Takže Patrik, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Um, myšlienka okolo investičných a digitálnych technológií. Už jedna z myšlienok, keď som sa na toto díval, bola celá pre, myšlienka investícií do technológií v tých e, ekonomikách, ktoré sú pokrokové a naozaj to vlastne je obrazom toho, aká ekonomika je, či by mohla byť Ehm, tých hospodárstvách, ktoré sa menia. Všetci si uvedomujú, že čím rýchlejšie sa rozvíja digitálny priestor, tak to prináša aj zároveň veľké zmeny. Napríklad je tu arabská jar, čomu to viedlo. A koľko množstvo malých a stredných podnikov ktoré tvoria jadro podnikov vo svete a tiež e, pri vývoji softverov môžu konkurovať aj veľkým firmám. Teraz množstvo firiem investuje množstvo peňazí a chcú vytvoriť e, podniky, ktoré by mali viacej satelitov umiestňovať do vesmíru, tak aby satelitný internet bol, bude, bol respektíve internet cez satelit bude k dispozícii, alebo by mal byť k dispozícii viac ako 3 miliardám ľudí pretože mnohí poskytovateľia z internetu si uvedomujú, že naozaj e, e, veľa získajú tým, že zabezpečia občanom rýchlejší internet. Predsedajúca, ďakujem pekne a posledná myšlienka, tá siedma na dnes týka sa internetovej bezpečnosti. Takže nech sa ti páči. Ja by som navrhol, aby sa prijal taký zákon, ktoré by, ktorý by zavezoval firmy, ktoré by e, pri spracovaní údajov dodržiavali niekoľko dôležitých podmienok, pretože v tejto chvíli je to tak, že keď chcete použiť nejaký software, tak producenti vám kladú také podmienky, ktoré sú niekedy príliš dlhé a príliš komplikované a v podstate výrobca má možnosť niekde v množstve týchto informácií zahrnúť takú, také ustanovenie, že dodržaním týchto podmienok akceptujete aj zároveň to, že môžu využiť tieto informácie, zdieľať tieto informácie s tretími stranami, používať to na komerčné účely. Na keď by sme toto obmedzili, z hľadiska obmedzili tú komplikovanosť a tú zdlhavosť týchto podmienok, tým by sme určite podporili využívanie zo strany spotrebiteľov. Som si istý, že nikto z tejto miestnosti nečíta stovky strán dokumentom, kým e, naozaj zakliknú, že áno, súhlasím s podmienkami na stránke. E, Predsednička, ďakujem pekne hai dato qualche bonus punto interessante. E... Áno, videla som reakcie aj kolegov. Myslím, že tieto vaše nápady sú dobré. Teraz by som sa obrátila na našich kolegov poslancov, či majú nejaké pripomienky k, tým, e, k týmto návrhom druhého panelu. Boli to veľmi zaujímavé myšlienky, takže nech sa páči, pani Kapel, ďakujem pekne a ďakujem za vaše vyjadrenia k digitálnym agende a myslím si, že je veľmi dôležité. Určite aj pre nás je to dôležitá téma a tu od, na tomto sa výrazne zhodneme aj tu v tomto parlamente tiež, že tre, to sú, tu sú dôležité témy ako napríklad autorské práva, to je téma, ktorej sa venuje parlament a ako povedal komisár Oettinger, že musíme blízko k dobe nájsť riešenie a telekomunikačný balíček a zrušenie roamingových poplatkov, to je ďalšia téma, o tom sme takisto nás informoval včera lotický minister dopravy, že sa to v najbližších troch rokoch zrušia, teda roamingové poplatky. A mne sa páčili tie osirisové myšlienky ten z, z, z internetu zadarmo. Myslím si, že aj minister z Lotyšskej o tom takisto hovoril. No a myslím si, že potrebujeme tento slobodný prístup k internetu, lebo určite to je ľudské právo a my tu v parlamente musíme podniknúť iniciatívy, potom o čom hovoril Patrick, to sú investície do digitálnej infraštruktúry, to stojí peniaze a tu sa plánujú investície v rámci Junckerovho balíčka týchto 300 miliard v európskom hospodárstve, ktoré by mali plynúť do ekonomiky v najbližších troch rokoch a ta, takisto časť toho by mala ísť na tú digitálnu infraštruktúru v rámci a zabezpečiť interoperabilitu Takže tu sa pracuje a tu teším sa, že iniciatívy mladých idú tým smerom, kam sa vlastne už aj parlament uberá. Ďakujem, pán kolega. Eu queria felicitar eh, quem nos apresentou e todos os jovens que apresentaram estas magníficas propostas. É, é muito... Ďakujem pekne. Chcel by som poďakovať mladým za tieto nápady a je veľmi dôležité, že by týmto dôležitým témam, ktorým sa venujeme tu v našom výbore, teda e, Energetická únia plus digitálny svet, to by mali predstavovať e, ďalšie motory pracovných, e, pracovných miest a takisto by to tieto myšlienky, keďže sú boli podporované mladými, vyjadrili e, túto podporu na stretnutí v Štrasburgu a my musíme uvažovať o tom, že technolog e, vývoj digitálnej agenty si bude vyžadovať množstvo rôznych vývojových technológií a tiež ale k tomuto potrebujeme aj pripraviť ob, aj ob zamestnancov a ktorí budú odborníkmi v týchto technológiách. Musíme bať o to, aby sa zúčastnili tých, aby z týchto pracovných miest, e, aby tieto pracovné miesta neboli k dispozícii len pre mladých, ale aj pre e, starších občanov. A tiež si myslím, že sú digitálna demokracia to je ďalšia otázka, ktorá s týmto súvisí a to je veľmi dôležitá. Avšak keď existujú rozdiely k prístupu a ku kvalifikáciám, potom by to mohlo viesť k tomu, že digitálna demokracia by mohla predstavovať dvojité vyčlenovanie či vylučovanie, lebo tí, ktorí majú prístup a sú pripravení, a tak tí vedia to rýchlejšie reagovať, rýchlejšie to využiť, majú vyššie hospodárske možnosti Takže mohlo by to zase spôsobiť, že tí, ktorí takéto možnosti nemajú, budú ešte viac vyčlenení. Takže je dôležité, aby to bolo pripravené a aby sa to rozvíjalo. A ďakujem pekne za tieto myšlienky. Grazie, grazie. E se non ci sono altri interventi... Ďakujem. Pokiaľ sa už niekto ďalší nehlasí o slovo, Tiež by som rada doplnila jednu poznámku pre Alexandru, pretože sa to týka práve digitálnej demokracie. Existuje mnoho príležitostí, ako sa ešte viac zapojiť a tieto možnosti treba využiť. No ale samozrejme je potrebné dať si pozor na bezpečnosť a na záruku, aby výsledky demo, de, digitálnej demokracie boli naozaj odrazom stavu veci. Táto téma je veľmi dôležitá. Bolo nám navrhnuté, aby sme to preskúmali, aby sme zistili, aké sú možnosti. Poprosím kolegov, aby venovali pozornosť tomu, čo sa tu odohráva, pretože naozaj máme dnes mimoriadnú príležitosť porozprávať sa s európskymi občanmi. Preto si myslím, že je dôležité, aby sme tej, tomuto okamihu dali jeho patričnú hodnotu a prosím aj zamestnancov. Podľa programu naši traj rečníci ešte dostanú slovo, každý na minútu a potom Alexandra celé vystúpenie uzavrie. Počas tejto minúte re- reakcii dám najprv slovo e, Alexandre, potom Patrikovi a nakoniec Osirisovi. Nech sa páči. Ďakujem, Pani predsedajúca, ďakujem za vaše všetky príspevky a stanoviska. Ja by som sa chcela vyjadriť k tomu, čo hovoril pán Zoriňo. Vzhľadom na to, že e, digitálna demokracia môže predstaviť problém vzhľadom na rô, rôznorodosť či nerovnosť prístupu a mohlo by to viesť disk- e, diskriminácii. Ja chápem vaše obavy, ale ja si myslím a domnívam sa, že to bude presne naopak, pretože v tejto chvíli pozorujeme odklon od tradičných spôsobov účasti. Stále menej a menej ľudí volí vo voľbách. E, najmä mladí ľudia sa nezúčastňujú volieb. Veľmi málo ľudí je čl- sú členmi e, politických strán. Myslím si, že okolo 2% mladých ľudí e, sú členmi politických strán. Čiže občianská účasť sa odohráva online. A ja si myslím, že digitálne nástroje nebudú nikde, nikdy plne implementované na, na miesto e, reálnych živých volieb, pokiaľ niekto nemá prístup na internet. Samozrejme by stále mal mať príležitosť e, hlasovať, voliť tradičným spôsobom offline. Myslím si však, že máme naozaj veľkú šancu v rámci digitálnej demokracie znížiť mieru diskriminácie E, dopracovať sa k vyššej miere transparentnosti a prostredníctvom e, a máme možnosť oveľa viac ľuďom e, máme možnosť umožniť oveľa viac ľuďom zúčastňovať sa konzultácií či iných politických procesov než kedykoľvek predtým. Ďakujem. Ďakujem Alexandra, slovo má Patrik, nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pani predsedajúca. Vrátim sa k tomu, čo povedala pani Topol. Samozrejme, ja som si čítala o Junckerovom pláne a o tom, ako sa plánujú investície do digitálnych technológií. Jedna vec, na ktorú sa občas zabúda, je, že samozrejme sme v tom všetci spolu. Ľudia ako ja e, sme tu snažia sa pomôcť vy, e, členov, poslanci parlamentu, zastupcové európskej inštitúcie a taktiež e, firmy, ktoré by sa určite veľmi rady zaangažovali akýmkoľvek možným spôsobom. Ako tu už zaznelo, veľmi veľa firiem chce viac a viac investovať do rozvoja digitálnych technológií. Takže to nemusí nutne všetko pochádzať z peňazí daňových poplatníkov. Samozrejme, ja chápem, ako môžu rýchle zmeny v oblasti digitálnej technológie e, spôsobiť väčší rozchod medzi mladými ľuďmi, ktorí sú zvyknutí na využívanie technológií, ale Existuje veľmi veľa technológií, ktoré sú vyvinuté tak, aby boli čo najjednoduchšie na používanie a môže ich používať naozaj ktokoľvek. Ďakujem. Ďakujem a posledný rečník je Osiris. Máte približne minútu času na prednesenie záverov. Nech sa páči. You Ďakujem vám všetkým za pozornosť a ďakujem rakúskej poslankyni špecificky za to, že zareagovala na môj návrh a uviedla e, príklad Lotyšska. Je pravda, že vstupujeme do spoločnosti, ktorá má stále viac a viac prístupu na internet, stále viac a viac máme Wi-Fi zadarmo a najmä z pohľadu mladých treba povedať, že to naozaj oceňujeme, pretože mať prístup na internet je zásadnou súčasťou našich životov. Máme to vo svojej vlastnej krajine a radi by sme mali ten prístup aj e, v zahraničí. Európa je stále viac integrovaná E, ísť, cestovať po Európe a stále mať príležitosť zadarmo sa pripojiť na Wi-Fi je pre nás veľmi veľká výhoda. Naozaj by som bol rád, aby ste sa pozreli na partnerstva s naozaj internetovými gigantami, pretože je to výhodné pre nich, je to výhodné pre hospodárstvo e, krajín a je to výhodné aj pre mládež. Ďakujem. Ej, nosi lavori di questo... Naša práca je v tejto chvíli pri konci a na záver by som ešte udelila slovo jednej mladej Poľke, Aleksandre Klučka, aby e, povedala pár slov na záver o tom, čo táto akcia aj spustila, ako to vyzeralo na začiatku. Teraz tu máme 7 parlamentných zasadaní na 7 výborov. Povedz nám, Aleksandra, prosím o tom, ako to bude vyzerať ďalej. Ďakujem, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Ja by som sa vám v prvom rade chcela v mene všetkých mladých e, ľudí, ktorí sa zaangažovali v európskom, e, v európskom podujatí pre mladých. Chcem sa vám poďakovať za priestor, ktorý ste nám dnes poskytli, za možnosť diskutovať s vami. A mimoriadne by som sa chcela poďakovať tým z vás, ktorí tu boli s nami od úplného začiatku. Myslím si, že toto dnešné vypočutie je ako keby váš prvý krok v rámci zaangažovanosti s mladými ľuďmi. Rádame s vašou podporou, rátame s tým, že zoberiete do váhy naše návrhy. Mladí ľudia sú často popisovaní ako budúcnosť, ale v skutočnosti je to prítomnosť. Mladí ľudia sú tu, sú schopní vytvárať svoju realitu a chcú sa naozaj pustiť do dialogu s vami a nájsť riešenia na výzvy, ktorým Európa čelí. Preto naozaj veríme tomu, že stále budete naďalej angažovať mladých vo vašej práci, budete s nimi konzultovať, pozývať ich na ďalšie vypočutia. Taktiež by sme vás chceli podporiť e, a vyzvať vás, aby ste spolupracovali je s Európskou skupinou mladých v parlamente, ktorá v tejto chvíli sa venuje práve otázkam e, súvisiacimi s mládežou. Minulý rok v máji sa v Štrasburku stretlo 6 tisíc mladých ľudí v rámci to- tohto podujatia pre mladých, kde sme mali možnosť hovoriť o Európskej občianskej spoločnosti. Bol to vynikajúce podujatie a preto rátame s vašou podporou aj na ďalšie ročníky v roku 2016 a 2018, no a taktiež veríme, že sa tých podujatí zúčastníte. E Poprosím vás, aby im to niekto tlmočil. Kolegovia, ktorí sa sú otočení chrbtom k týmto mladým ľuďom, aby odišli z miestnosti, prosím vás, povedzte im to. Credo che una forma di rispetto sia innanzitutto di ascoltarli e di... Myslím si, že rešpekt eh, by bolo vypočuť si ich a otočiť sa im čelom. Sú tu preto, aby pracovali s nami. Nech sa páči, Alexandra, môžete pokračovať. Ďakujem pekne za tento potrebný zásah. Už som povedala všetko, čo som chcela, takže naozaj dúfam, že sa budete s mladými ľuďmi e, e, zaoberať, že s nimi budete spolupracovať, aktívne spolupracovať a dúfam, že budeme mať možnosť hovoriť s vami častejšie. Ďakujem vám a prajem vám produktívny deň. Mi aggiungo a questo applauso molto meritato da ja sa chcem k potlesku pripojiť, bol naozaj zaslúžený. Chcela by som zdôrazniť, že vaša účasť na našom dnešnom zasadnutí bola naozaj mimoriadná. Bol to vynikajúci príklad toho, ako sa mladí chcú zúčastňovať na živote inštitúcií a ja vás chcem uistiť, že to nebude márne. My váš príspevok využijeme. A v prvom rade by som vás chcela požiadať, aby ste predsedovi Buzkovi vaše návrhy poslali písomne, vaše predstavy, myšlienky. Ja vás ubezpečujem, že ich dobre využijeme. Čiže oboznámime s nimi všetkých kolegov, ktorí nemali do príležitosti vás dnes do poludnia vypočuť priamo. Vaše myšlienky sú pre našu prácu relevantné, sú inovatívne. A ja si myslím, že môžu byť užitočné pre nás všetkých. Nehovorím to formálne, naozaj tomu verím aby ste e, si uvedomili, že tí, ktorí vás počúvali, si naozaj uvedomili dôležitosť vašich príspevkov. My si vaše myšlienky osvojíme a budeme z nich vychádzať pri našej práci. Ešte raz sa vám chcem poďakovať za to, že ste medzi nás prišli. Je to, tak ako povedala Alexandra, aj ostatný etapa. Jedna etapa cesty, ktorá pokračuje. Vy tu zastupujete 6 tisíc mladých ľudí, ktorí sa stretli v Štrasburgu Chcela by som vás vysvetliť, že ten pohyb, ktorý ste tu zaznamenali, je spôsobený tým, že sa teraz chystáme na veľmi dôležité hlasovanie. Budeme hlasovať o správe kolegu Tajanyho, čo veľmi súvisí s tým, čo ste hovorili vy o energetike a klíme a otázkach priemyslu. Takže to, čo ste tu dnes počuli, Nebol žiadny rozmar. E, boli to diskusie o tom, ako budeme za pár minút hlasovať. Ešte raz vám ďakujem a ospravedlňujem sa, ak vám niekto nevenoval plnú pozornosť, ale je to, pretože pred sebou máme naozaj veľmi dôležité hlasovanie. Ďakujem vám ešte raz a naozaj si veľmi ceníme vaše príspevky. Určite budeme vaše myšlienky šíriť ďalej, aby si ich prečítali aj ostatní aby si, a potom si uvedomia, ako mimoriadna bola vaša dnešná prítomnosť. Ešte raz vám ďakujem. Uh, Vážení kolegovia, dámy a páni, začneme, pristúpime k hlasovaniu. Na začiatok si urobíme testovacie hlasovanie. Poprosím vás, aby ste vložili kartičky do zariadení. Ja moje zariadenie nepožívam, to je prázdne. Ale vy by ste prosím mali kartičky vložiť a budeme hlasovať je to elektronické hlasovanie. Moja otázka. Máte radi výbor ITRE? Prosím, odpovedzte áno, nie, alebo sa zdržte hlasovania. Nech sa páči, hlasujte. too many. Five too many. Je toho priveľa. Michal, môžeš odísť. Štyria sú tu navyše. Three too many. I have a voting list there uh, now, if you prefer. Yeah, you, right. ah. Sorry? traja sú tu navyše v tejto chvíli. Uh, v tejto chvíli máme dva, dva, dvoch hlasujúcich navyše. No a ďalší výsledok bude jeden navyše a potom nula. Now is fine. Teraz je to v poriadku. And the result, 50... Výsledok 53 hlasovali, 6 proti, 4 sa zdržali, čo je celkom dobrý výsledok. Druhá otázka by bola, máte radi Európsku úniu, to by bolo oveľa komplikovanejšie. No ale o tom bude ďalšie hlasovanie, pripravte sa na to, pretože to nie je jednoduchá otázka. No ale teraz Začnime. Ako viete, máme pred sebou veľmi dôležitú správu. Antonio, Antonia Tajaniho. Zriadenie a prevádzka rezervy stability trhu pre systém únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov a zmena smernice. Začneme s pozmeňovacím návrhom 16. Prejdem do polštiny. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromisný e, návrh 1a. Kto je za? Proti? Budeme, overíme si to elektronicky. Hlasovanie otvorené. One EPP e e Máme jedného hlasujúceho navyše. Prepačte. Teraz je to v poriadku. Hlasovanie ukončené. Tridsiati za, 32 ja proti, traja sa zdržali. Zamietnuté. Kompromisný návrh 1b. Kto je za? Proti? Musíme z toho veriť elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prepačte, opäť máme jedného hlasujúceho z EPP navyše. Now is okay. Teraz je to v poriadku, hlasovanie ukončené. 32 za, 31 proti, 2 sa zdržali e, prijaté. Akceptované. E, popravka še... Pozmeňovací návrh 60, kto je za? Proti? Kto sa zdržal?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 Kto je proti? Overíme si to elektronicky. Hlasovanie otvorené. 2A. Hovoríme o 2A. 2A. E e Máme za EPP jedného hlasujúceho navyše. Zamykam głosowanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Popravka 104. si návrh 104. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. si návrh 69. Kto je za? Proti? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 61 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 62 za. Proti. Zdržal sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 110. Kto je za? 62, hovorí rečník. 62. Overíme si 62 elektronické hlasovanie. O pozmeňovacom návrhu 62 máme opäť jedného hlasujúceho za EPP navyše. Je to teraz v poriadku. E, hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 110. Kto je za? Proti. Zdrhal sa. Zamietnuté. 60. 110, takže 110 si budeme overovať elektronicky. Hlasovanie otvorené. 1 za EPP navyše, preboha. Teraz je to v poriadku. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 60. Kto je za? Proti? kto sa zdržal, zamietnuté. 95, kto je za. 60 si overíme elektronicky. Hlasovanie otvorené. Za EPP máme jedného navyše. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 95. To je ústny pozmeňovací návrh od ALDE. Vy ste proti ústnym pozmeňovacím návrhom, takže nemáme žiadny ústny pozmeňovací návrh. A teda pozmeňovací návrh 95 bez toho ústneho pozmeňovacieho návrhu. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Musíme si to veriť elektronicky. Hlasovanie otvorené. I close the vote. One EPP too many. Oh, one EPP too many. Opäť jeden z EPP navyše, prosím. Now it's fine. Už je to v poriadku. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromisný návrh 3A. Kto je za? Proti? Musíme si to overiť elektronicky. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 3B. Kto je za? Proti? Overíme si to. Prepačte. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 3C. Kompromisný návrh 3C. Kto je za? proti. Hovoríme si to opäť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 8, prepačte. Návrh 82. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 96, kto je za? Proti? Zamietnuté. Kompromisný návrh 1C, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Девятьдесят один, a девятьдесят два rovnaké návrhy. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 93. Kto je za? Proti? Zdrželi? zam, zamietnuté. 94. Kto je za? Proti? Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh 112. Návrh 14 bol stiahnutý, čiže 112. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 97. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 83. Osemdesiat štyri, kto je za? Proti? Zamietnuté. 105. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 106. Kto je za? Proti? Taktiež zamietnuté. 107. Kto je za? Proti? Zamietnuté. Návrh 10. Kto je za? Proti? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Sto osem. bol rovnaký ako návrh 10. Takže návrh 11 a 12 spolu. Kto je za? Proti? Zrejme zamietnuté, ale budeme to musieť overiť. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 109. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 113, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 4, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 5, e, kto je za? Proti? Prijaté. 126, kto je za? Proti? Overíme si to. Jeden poslanec za EPP je opäť navyše. Koniec hlasovania. 130. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej kompromis 6b. Kto je za? 6b, prosím. B ako Buzek. Kto je proti? Budem hlasovať elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania schválené. Ďalej. Návrh 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej nasleduje Aha, želáte si overiť návrh 24. Dobre, otváram hlasovanie. koniec hlasovania. Prijaté. 24 bola schválená. Kompromis 8 nasleduje ďalej. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 114. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 3 s ústnym pozmeňovacím návrhom spravodajcu pána Tajanyho. Ďakujem. Chcel by som predniesť ústny pozmeňovací návrh, aj tak ako bolo dohodnuté. S teňovými spravodajcami Rozhodol som sa stiahnuť akúkoľvek odvolávku na článok 10a smernice o ETS, e, pričom ide o prechodné cieľe znižovania. Takže hlasujeme o ústnom pozmeňovacom návrhu k návrhu 3. Kto je za, prosím? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 44, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej nasleduje návrh 35, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 40, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 41, kto je za? proti, zdržali sa prijaté 43, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 45, kto je za, proti, zamietnuté. Návrh 45 bol zamietnutý. Ďalej 46, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 47, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 49, kto je za? Proti? Overíme si návrh 49 elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrhy 48 a 6 e, sú bezpredmetné. Konkrétne návrh 6 bol stiahnutý. Takže teraz záverečné hlasovanie. Nech sa páči, faktická poznámka. Ďakujem, pán predseda. Chcem poprosiť o dvojminútovú prestávku, ak by to bolo možné, pred záverečným hlasovaním, aby sme sa mohli poradiť. Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Ak dovolíte, ja, keďže predsedám tejto schôdzi, požiadal som vás, eh, aby ste neodchádzali svojich stoličiek a pritom ja som sa postavil ako prvý, musím vám prepáčiť. Museli ste vstať zo stoličiek, museli ste sa poradiť, ako hlasovať, pretože hlasovanie je to naozaj veľmi dôležité. Náš hlavný poradca vo výbore ITRE mi poradil v priebehu hlasovania, že by som mal prejsť z kombinácie polštiny a angličtiny do čistej angličtiny. Myslím, že mal pravdu. Je mi naozaj ľúto, že nemôžem hovoriť materinským jazykom. Je to dosť zložitá situácia, ale Mali by sme to vnímať eh, pragmaticky. Nech sa páči, pani Beres. Vážený pán predseda, myslím si, že ako predseda komisie máte právo hovoriť po poľsky. Ale chápem, že stanovisko vášho poradcu by malo byť hovoriť po poľsky stále, celý čas, ale chcela by som vás požiadať o jednu vec. Keď sa hlasuje o, keď sa overuje hlasovanie, Prosím, uvedte, o ktorom čísle sa hlasuje, pretože e, nevždy sme si vedomi, e, o čom sa hlasuje, keď sa overuje hlasovanie. Aby bolo jasno, ja sa nesťažujem vôbec, všetko je v poriadku. Teraz to záverečné hlasovanie bude elektronické. Budeme hlasovať o celej správe, o správe pána Tajanyho Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. One EPP. I am very glad that also in the summary Opäť eh, je mi veľkým potešením, že aj v záverečnom hlasovaní je jeden poslanec za EPP navyše. Teraz je to v poriadku. Dobre, koniec hlasovania. Správa bola zamietnutá. Maybe we like to Well, historical voting. Naozaj historické hlasovanie. Je to naozaj veľmi významný výsledok. len záverečné hlasovanie bude dôležité, ale taktiež Všetky ostatné body hlasovania, všetky pozmeňovacie návrhy, kompromisné návrhy sú veľmi významné. Je to najvýznamnejšie stanovisko k tomuto balíčku zo strany výboru ITRE. Teda každý jeden kompromisný návrh, všetko to, o čom sa hlasovalo, bude dôležité a významné v celom procese. Teraz, ak si želáte, Môžeme pokračovať. Prepašte, pán Buzek. Pán Tajany nemá mandát, nemôžeme k tomu pristúpiť. Jeho stanovisko bolo zamietnuté. Áno, máte pravdu. Prejednáme tento bod podrobnejšie. Je dôležité zohľadniť záverečné hlasovanie, e, pretože návrh bol zamietnutý. Súhlasím s vami. Prejdeme ďalej v programe, ak súhlasíte. Gentlemen, uh, may I ask you for, for... Ak dovolíte, dáme si 5-minútovú prestávku, ale prosím, ak si neželáte ostať v sále naďalej pre zvyšok schôdze, prosím, opustite sálu. Impossible to madame. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegovia, ak dovolíte, začali by sme s ďalším bodom na programe. Uh, we start the next... Pristúpime k ďalšiemu bodu. Chcem vás požiadať, aby ste láskavo opustili našu nádhernú sálu, ak nemáte plán ostať. Vzali na zvyšok schôdze, prosím všetkých kolegov aj zo skupiny ALDE. Prosím, láskavo sa vzdielte, opustite sálu. A... next voting will be in next month. So we will enjoy. Ďalšie hlasovanie máme na programe opäť o e, mesiac. Zrejme to bude rovnako hektické. Ďakujeme. Pristúpime k ďalšiemu bodu na programe. Bod 13. predsedníctvo Rady Európskej únie, konkrétne návšteva pani Dany Reznice Ozolovej, lotišskej ministerky hospodárstva. Má na starosti priemysel, energetiku a konkurencieschopnosť. Srdečne vás vítame, pani ministerka. Chcem sa ospravedlniť za takúto nabitú atmosféru a taktiež, že máme trochu meškanie, chcem vás požiadať o to, aby ste nám prezentovali priority lotyšského predsedníctva o priemysle, energetike a konkurencieschopnosti. Budeme mať zhruba hodinu k dispozícii na celú túto tému. Ak súhlasíte, prosím, zhruba v priebehu 10 minút predneste svoje úvodné slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Chápem, že máte za sebou veľmi dôležité hlasovanie, ste eh, nabití emóciami, musela som teda chvíľku počkať, ale naozaj ma veľmi teší, že mám priestor vystúpiť do výbore ITRE a že vám môžem prezentovať priority lotyšského predsedníctva v oblasti energie, konkurenceschopnosti a priemyselnej politiky, tak ako už povedal pán predseda. Dnes sa svet dramaticky mení veľmi rýchlo a vo všetkých oblastiach e, je veľká dynamika a to má výrazný dopad aj na budúcnosť našich občanov, na ich blahobytot, na ich bezpečnosť e, a taktiež na európsku konkurenceschopnosť vo všeobecnosti. Taktiež je potrebné zjednotiť sa z hľadiska politickej vôle a konkrétnych krokov. Ja sa vynasnažím prispieť k tomu, čo najviac tým, že budeme podporovať eh, spoločnú agendu Európy eh, v mojej kompetencii v najbližších šiestich mesiacoch. Chcela by som začať, ak dovolíte, otázkou energetiky. Najvýznamnejšou eh, témou predsedníctva Lotyšska je rozvoj odolnej a pevnej energetickej únie. Vnímame to ako rozsiahly a veľmi silný projekt, ktorý je veľmi dôležitý pre udržateľnú a pragmatickú politiku Európskej únie v oblasti energetiky. E, tešíme sa na podrobné rokovania o týchto konceptoch, o energetickej únii, avšak e, mali by sme sa sústrediť predovšetkým na niekoľko konkrétnych aspektov. Jednak završenie prepojeného a dobre fungujúceho interného trhu s energiou. To je um, hlavný stavebný blok takéto únie. Ďalej po ďalšie energetická správa tým, že budeme podporovať najmä regionálnu spoluprácu, taktiež sebestačnosť a odolnosť um, možných narušení dodávok tým, že budeme uh, rozvíjať uh, naše pôvodné zdroje energie a taktiež obnoviteľné zdroje a tým, že posilníme aj vzájomnú solidaritu, že budeme um, diverzifikovať e, naše e, trasy dodávok a taktiež budeme znižovať náš dopyt. V neposlednom rade taktiež zriadenie e, dobre fungujúcej diplomácie v oblasti energetiky. Je to nepochybne proces, do ktorého chceme zapojiť všetky zúčastnené strany, všetkých lídrov zo sektora energetiky. O niekoľko týždňov, 6. februára, prebehne konferencia o energetickej únii v Rige, kde sa stretne viac ako 400 odborníkov Hlavným cieľom bude prerokovať najvýznamnejší koncept energetickej únie. Musíme sa zhodnúť na tom, čo presne má zahraniť tento pojem, tak aby sme e, mohli zabezpečiť dostatok e, e, energie pre našich spotrebiteľov za výhodné ceny. A taktiež chceme spustiť tzv. proces z Rigi v rámci tohto procesu vytvárania energetickej únie. Teším sa na naše plodné rokovania na tejto konferencii a chcem vás všetkých pozvať na tú konferenciu, ak máte záujem. Už sa viackrát eh, spomenulo, že koncept energetickej únie by nemala opakovať už existujúce rámce. Energetická únia by mala posunúť na vyššiu úroveň politiku v oblasti energetiky, čo sa týka účinnosti. Eh, taktiež akčný plán musí eh, byť dostatočne rozsiahly aby proces z Rigi naozaj e, bol pridanou hodnotou pre celý sektor energetiky. Jedna z najlihavších otázok, ktorá sa musí vyriešiť e, v najbližšej budúcnosti je rozvoj dôvery a vzájomnej solidarity medzi členskými štátmi, e, čo sa týka možných narušení dodávok. Je to veľmi naliehavé, najmä z hľadiska tzv. zimného balíčka. A preto chceme prerokovať najmä infraštruktúru, aby sme zabezpečili celoeurópsky e, trh s energiou, keďže energia nezačína a nekončí na hraniciach EÚ. Dobre koordinovaná diplomácia v oblasti energetiky taktiež musí fungovať, aby sme um, mohli regulovať e, naše potreby, um, ako aj mieru spotreby, ako aj zvýšiť pôsobne Európskej únie globálnych trhoch. Predsedníctvo chce podporovať um, koordinovaný a koherentný e, prístup Európskej únie v otázkach klímy e, pred stretnutím v Paríži v roku 2015. Mm, vidíme, že diverzifikácia a teraz dodávok a taktiež širšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako aj zmierňovanie nášho dopytu spolu s e, väčším dôrazom na výskum a vývoj, taktiež um, rozvoj nezávislosti našej energetiky únie bude tiež relevantné. Tiež sa chceme sústrediť na otázky stravovania, tak som už spomenula. Tiež navrhujeme, aby sa vychádzalo najmä z regionálnej eh, dimenzie tejto spolupráce. Myslím, že pozitívne skúsenosti ehm, plánu prepojenia ehm, v rámci eh, Baltického regiónu je dobrým príkladom aj pre iné regióny v tejto oblasti. Toľko k energetickej únii. Čo sa týka e, závislosti Európskej únie od energetických dodávok zvonku, e, chcem tu poukázať na to, že energetická stratégia v oblasti bezpečnosti je e, pravidelným bodom na samitoch. Musí sa to vnímať ako priorita a taktiež sa musíme snažiť, až kým nedosiahneme výrazný pokrok akým nezohľadníme aj ponaučenia napríklad z konfliktov, ako je medzi Ukrajinou a Ruskom. A preto sme vďační e, za intenzívnu prácu v Európskom parlamentu v tejto oblasti, vrátane e, práce na správe z vlastnej iniciatívy. E, viem, že včera ste o tom diskutovali. Ja vás môžem ubezpečiť, že dosiahnutie pokroku a v rámci tejto stratégie je cieľom lotišského predsedníctva taktiež. A toľko teda k energetike. Taktiež sa o týchto prvkoch bude hovoriť aj na Rade pre energetiku a na Európskej rade v marci a v júni s cieľom e, prijať konkrétne závery e, do budúcna. Ladies and gentlemen. Dámy a páni, dovolte, aby som teraz prešla k priemyslu, keďže všetci máme jeden spoločný záujem podporovať rast, zamestnanosť a hospodárskú súťaž a v tomto ohľade je hospodárska súťaž našou spoločnou prioritou a lotovské predsedníctvo sa sústreďuje na digitálny spoločný trh, digitálnu transformáciu priemyslu, ako aj na prístup k financiám a implementáciu priemyselného mainstreamingu Veríme, že digitalizácia priemyslu si vyžaduje, aby EÚ riešilo na aj zvýšenie digitálnych zručností a lepšiu reguláciu. Ehm, okrem toho je tu potrebné politické vedenie, aby sa urýchlila modernizácia priemyslu a musíme byť proaktívni, aby sme dohnali, čo máme zameškané a takisto zabranili úniku mozgov za EÚ. Digitálna agenda je známa koncepcia už po určitú dobu a preto lotičské predsedníctvo by chcelo dosiahnuť konkrétne výsledky v tomto ohľade. Tu by som chcela vás informovať o určitých aktivitách a udalostiach, tu, ktorým dojde počas lotičského predsedníctva v rámci prístupu pri spevku spoločnej priemyselnej politike a pripravujeme diskusiu o budúcnosti digitálneho spoločného trhu na pre Radu pre hospodárskú súťaž. To bude 2. marca a výsledok tejto e, diskusie o politike by mal zdôrazniť, aké sú výzvy digitálneho prostredia. Okrem toho by sme chceli venovať pozornosť digitalizácii priemyslu a podnikania ešte pred eh, radou pre eh, ministrov eh, pre hospodárskú súťaž, to bude 25. 6. marca v Rige a tam by sme si mali vymeniť názory a mali by sme prijaté určité konkrétne kroky pre zvýšenie hospodárskej konkurencie schopnosti európskeho priemyslu a e, predtým ešte lotišské predsedníctvo zorganizuje diskusiu o digitalizácii európskeho priemyslu 28. marca s možným prijatím záverov rady na tomto, tejto schôde. Schôdzi veríme, že to bude príslušný prístup alebo príspevok voči digitálnym aspektom priemyselnej e, konkurencie schopnosti a napokon prístup k financovaniu, čo vidíme ako veľkú výzvu pre európske firmy v posledných rokoch a zabezpečiť e, e, zdroje a firmy sú dosť zraniteľné, na, na, keď si povečiavajú peniaze na trhu, takže je treba pripraviť inová, preto zorganizujeme aj um, seminár k inovatívnym spôsobom financovania podnikov a akým spôsobom sme mohli využívať nové a existujúce nástroje, zlepšiť e, opatrenia a pre firmy. Štatistiky poukazujú na to, že firmy ešte stále používajú banky ako hlavný zdroj financí, to je viac ako 60%, čiže naozaj treba pracovať na hľadaní nových nástrojov financovania. Takže tuto by som asi skončila a my počas liotského predsedníctva verím, že budeme plniť princípy transparentnosti, efektívnosti a otvorenosti novým princípom. A teraz som otvorená vašim otázkam predseda. Ďakujem pekne, pani pred, eh, ministerka, za vašu prezentáciu. Bola hutná a vyčerpávajúca. Teraz eh, by som dal slovo najprv e, prvovi Kaničovi z EPP, ja prejdem ku do lautištiny, takže si môžete položiť slúchadlá. Myslím si, že by bolo zvláštne, keby som s mojou ministerkou hovoril v cudzom jazyku. Nož, pokiaľ ide o ciele litovského predsedníctva, ktoré sa týkajú energetiky a priemyslu, dovolte, aby som vám položil otázku, ktorá sa sústreďuje skôr na energetiku. Viem, že budú tu ešte ďalšie otázky o priemysle neskôr. Keď sa pozriete vo všeobecnosti na Európu, tak vieme, že sme závislí od dovozu 53% a tu vyzerá, že je skôr stúpajúci trend. A najväčším dodávateľom energie do Európy je Rusko, takže my sme stále závislí od Ruska tu v Európe, osobitne východná časť Európy ale vo všeobecnosti je to cel, celá Európa, ktorá závisí od Ruska, od e, z, v Európe a plyne. Ale je, tento obchod je veľmi prchavý a teraz, e, keď Rusko je vo vojne s Ukrajinou, tak otázka, ktorú vám chcem položiť, je nasledovná. Aké by mali byť reakcie Európskej únie z dlhodobého hľadiska v prospech zlepšenia tejto situácie, tak ako aby sme my ako kontinent neboli takí závislí od jednej konkrétnej krajiny, ktorá nielenže že nie je demokratická, ale ešte je veľmi neistá a tiež preukazuje externú agresiu. Thank you very much, On behalf of SND. Ďakujem pekne teraz za socialistov pani Katlin van Brent. Ďakujem pekne, pán predseda, vítam pani ministerku. E, myslím si, že energetika je určite jedným z najdôležitejších tém, ktorú treba vyriešiť v najbližších mesiacoch. Energetická únia, to e, bola oznámená, alebo bude, bude vyhlásená ako cieľ koncom februára. A myslím si, že sú tu rôzne názory na to, ako by mala táto energetická únia vyzerať. E, minimalistická predstava hovorí, že by by sa malo sústrediť na to, že musíme byť e, zájomne lepšie prepojení voči ostatnému svetu. Budeme musieť byť viac nezávislí od ostatného sveta a byť sam sebestačný. Ale ďalej je tu ešte otázka, že musíme využiť energetickú úniu na riešenie rôznych e, problémov. Isté je tu Jasné, že potrebujeme ropu a plyn z ostatných častí sveta a tým sme zraditeľní z hľadiska geografie a geopolitických pohľadov, ale je tu aj problém energetickej chudoby a mnohí naši občania majú problém zaplatiť svoj účet za elektrinu. Takže prístup k dostupnej energii to všetko je veľmi dôležité a mať dostupnosť e, dos- energie, ktoré sa dá zaplatiť. A v neposlednom rade je tu otázka boja proti klimatickým zmenám cesta smerom k Parížu. A tu nie je iba o riešenie jedného z týchto problémov, musíme ich riešiť spoločne a ja si myslím, že to musí byť absolútne možné riešiť tieto rôzne témy spoločné. To by malo byť chrbtová e, kosť tejto energetickej únie, pretože, energetická, e, pretože energia, ktorú nevyužijeme, je práve tou najlacnejšou a najčistejšou, preto treba investovať do energetickej efektívnosti a z dlhodobého hľadiska by sme mali mať 100% obnoviteľných zdrojov. Ja, ja hovorím z dlhodobého hľadiska, tiež nie som úplne naivná. Potom je tu jedna veľmi dôležitá téma, čo súvisí s energetickou úniou. Ja si myslím, že úloha parlamentu nie je len v tom, aby sme hovorili naše názory, ale aby sme boli veľmi aktívni a pripravovali príslušnú legislatívu a nebudeme akceptovať, aby sa zneužila energetická únia na to, aby sa odňali kompetencie parlamentu a robili sa to nejakými bilaterálnymi či inými metodami. A po druhé mám veľmi konkrétnu otázku v rámci vášho predsedníctva. Čo bude čo bude hlavný legislatívny návrh v rámci energetickej únie počas vášho predsedníctva? napríklad energetický klimatický balíček 2030 napríklad. Ďakujem pekne. Bolo to veľmi zaujímavé, čo ste hovorili a chcel by som vás požiadať, keby ste trošku hovorili hutnejšie, pretože nemáme veľa času. Claude Turmes, nech sa páči. No už nie je také jednoduché tu byť stručný v takejto komplexnej téme. Pani ministerka, ďakujem pekne za to, že ste prešla medzi nás. Ja si myslím, že jedna z vecí, ktorá musí byť jasná, je, že žiadna energetická únia bez Európskeho parlamentu. Vy ste obdržali list e, od viacerých parlamentárov, aby ste nás, môžete nás uistiť tom, že neprejdete na britskú stranu, e, že sa tu robí energetická únia bez parlamentu. A po ďalšie je tu Svetová organizácia pre energiu a tam bolo jasne povedané, že obnoviteľná energia je to, možn- je to opcia s najnižším rizikom, takže ja mám za to, že obnoviteľné zdroje mali by hrať najdôležitejšiu úlohu aj v otázke energetickej bezpečnosti. Potom po ďalšie regionálna spolupráca, to je podľa mňa jediný spôsob, ako prekonať národné politiky a, a aby pristúpili k energetickej zmesi. Ja tento plán energetickej únie považujem um, za úspešný plán. E, ja si myslím, že Európa po týchto katastrofách z minulého roku, e, v minulých rokoch potrebujeme spoluprácu a osobitne juhovýchodná Európa má problémy, tí mus, musia sa sústrediť na obnoviteľné zdroje a energetickú efektívnosť. A posledná téma, pán Ševčovič bol minulý týždeň v Moskve. Ja mám pocit, že ruská vláda naozaj mohla oslavovať, že tam prišiel predseda komisie pričom iš, e, vlastne e, urobil tlačové vyhlásenie, pričom odmietol všetky ciele EÚ, pričom pán Ševčovič sa snažil viesť dialog a myslím si, že my ako európske inštitúcie nemôžeme akceptovať takéto postoje Ruska. Takže aký je váš postoj voči by som povedal, nezdvorilému, keď, nezdvorilému prístupu ruskej vlády, keď to takto skromne nazvem, pretože z tej energetické Európska únia vlastne, alebo Európska únia už sa musela predsa poučiť niekoľkokrát, že je Rusko nespolahlivým partnerom. Pričom keď máte neefektívne budovy, neefektívne systémy ústredného kúrenia, tak e, vás môže Rusko vydierať, môžu vydierať juhovýchodnú Európu a všetko ostatné. Takže čo si myslíte vy o, o energetickej efektívnosti? Čo sa dá robiť e, tu a teraz rýchlo? Thank you very much, Claude. Uh, the next speaker, Neoklis. Ďakujem pekne, pekne Claude, teraz Neoklis Sirikiotis. Ε, εγώ θα αλλάξω θέμα, νομίζω θα έχουμε χρόνο, το επόμενο χρονικό διάστημα να συζητήσουμε τα θέματα της ja budem hovoriť o inej téme, pretože ešte budeme veľa diskutovať o energetickej únii v blízkej budúcnosti. Pani ministerka, Vítajte v našom výbore a okrem iných priorít e, lotišského predsedníctva vidíme, že chceli by ste zabezpečiť prístup e, alebo zvýšiť prístup pre malé a stredné podniky. A tiež ste hovorili, že Horizon 2020 budú musieť fungovať tak, aby umožnili alebo uľahčili prístup malých a stredných podnikov k financovaniu. A ten inovatívny týždeň, ktorý vaše predsedníctvo má zorganizovať, aby informovalo podniky o programoch a možnosťoch financovania, to je celkom pozitívny krok. Avšak dôležitá vec je, že to všetko nestačí. Aké ešte ďalšie opatrenia vy, lotišské predsedníctvo, príjmete, aby ste mohli pomôcť e, malým a stredným podnikom získať viac peňazí. Viem, že 98 e, sú malé a stredné podniky a 92 z nich sú veľmi malé podniky a tie <clears throat> malé firmy. A pritom vieme, že európska ekonomika stojí na práve na takýchto podnikoch Takže chcem sa spýtať, že čo urobíte vy pre tieto malé a stredné podniky v rámci týchto nových európskych programov. Je mimoriadne dôležité, aby sme tieto podniky podporili, aby sme mohli chrániť e, skutočné hospodárstvo a zachrániť alebo vytvoriť nové pracovné miesta. Máte niečo v programe? pre malé stredné podniky niečo nové? Eh, Ďakujem teraz pani Kapel, ďalšia rečnička. Ďakujem pekne pán predseda, pani ministerka. Ja by som sa chcela vrátiť ku energetike. Vy ste nám predstavili vaše predstavy k Európskej energetickej únii, aké sú ťažiskové body a vy ste tiež spovedali, že s tým súvisí aj energy governance energy governance a energetická bezpečnosť. V tejto otázke by som sa chcela spýtať, že do, program do roku 2020, eh, že by sa malo zvýšiť na 40-percentný podiel. A mnohí to považujú za ambiciozne ciele a energetická eh, eh, efektivnosť e, a myslím, že tam tu ten baltská iniciatíva, pobaltská iniciatíva, chcela by som sa spýtať, e, vy tiež ste v ťažkej situácii, pretože tiež máte e, prívody aj z Škandinávie, z Fínska, ale tie budete musieť im platiť vyššie ceny v budúcnosti a ke, tak chcela by som sa spýtať, a môžete nám povedať viac e, niečo o tom pobalskom pláne, ako vyzerá vaša regionálna spolupráca, či tá elektráreň tu ešte stále je témou a akým spôsobom, keď chcete zabezpečiť tú interkonektivitu alebo to prepojenie, viem, že Lotyšsko sa tiež mm, spolieha na kohezné e, fondy a či tiež sa vám podarilo získať niektoré prostriedky z Junckerovho 300 plánu na výstavbu týchto sietí, a čo by sa malo teda z týchto programov financovať? Ďakujem pekne teraz za ECR. Pán Jackievič, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcel by som začať od, e, tým, že by som zaželal všetko dobré vašemu predsedníctvu. Verím, že to bude úspešné predsedníctvo. Teším sa, že pani ministerka hovorila o, o otázkach e, súvisiacich s energetikou a s rozvojom energetickou úniou a zvýšením energetickej bezpečnosti, že to sú vaše priority. Chcel by som ale poprosiť pani ministerku, aby ste konkrétnejšie alebo konkretizovala vaše stanovisko k dost, dostupnosti miestných energetických e, dodávok k osobitne nekonvenčného plynu, um, ako aj v um, u čierneho uhlia pretože sú to energetické zásoby, ktoré sú momentálne jediným, ktoré sú k dispozícii pre zlepšenie energetickej bezpečnosti, osobitne v, v súvislosti s ukrajinsko-ruským konfliktom a nie sú vždy isté dodávky ruského plynu, keďže dosť Gazprom je tu monopol na európskom trhu, takže podľa mňa žiadny zdroj nemôže byť diskriminovaný e, v súčasnosti, v tejto situácii a verím, že e, pani ministerka e, tiež to bude akceptovať a nemôžeme teda nejako odmietnúť žiaden zdroj energie. Preto v rámci práce v Európskom parlamente otázky um, bridlicového plynu ešte stále nie sú e, ukončené. Takisto aj otázka čierneho uhlia a politika e, dekarbonizácie pre niektoré krajiny, ako je Polsko, neviem, ako je situácia v Lotyšsku, ale to predstavuje fatálny dôsledok, e, pretože to naozaj bude predstavovať naozaj ohrozenie energetickej bezpečnosti, stratu 60 tisíc pracovných miest, so horšenie HDP o 10 a myslím si, že je tu množstvo krajín, ktoré susedia s Ruskom, ktoré musia hľadať iné e, zdroje energetických, e, iné energetické zdroje. Chcel by som počuť váš názor. Ďakujem pekne, pán e, kolega, ďakujem vám za vaše stanovisko. Uh, we've got two uh, additional requests ešte tu máme dve ďalšie požiadavky o slovo. Takže mohli by sme dokon- všetky otázky položili a vy potom budete odpovedať naraz. Už tu máme len dve ďalšie požiadavky o, o otázku. Nech sa páči, máte slovo. Yes, please, of course. <laughs> Absolutely. I make my request now. <laughs> Položím túto otázku, dobre teraz budem hovoriť po portugalsky. Vy ste hovorili o význame energetickej konektivity a že to je podmienka, aby sa zabezpečila energetická bezpečnosť v Európe a že je to tiež podmienka tomu, aby sme e, zabezpečili spoločný trh s energiami. Chcel by som poukázať na jednu vec. Jeden z, jedným z podstatných bodov je, je Iberijský polostrov, Portugalsko a Španielsko. A predpokladá sa aj summit medzi Francúzskom, Španielskom a Portugalskom, kde sa bude hľadať prekonať tú patovú situáciu, v ktorej sme sa ocitli v posledných rokoch. A to je veľmi dôležité, aby ste aj vy počas vášho predsedníctva v tomto poroku dosiahli krok v riešení týchto problémov. Čiže vy, napojenie Iberijského polostrova na Európu a tiež prepojiť ho s Afrikou. Čiže to sú e, dve dôležité možnosti riešenia našich energetických problémov. A tiež som už hovorila aj s kolegom z výboru pre dopravu, že mám veľké očakávania e, v súvislosti s očakávaniami lotišského predsedníctva alebo e, ich cieľov. Verím, že sa budete tomuto venovať teda e, aj témou zmeny priemyslu a priemyslu na schopnejšieho a energeticky efektívnejší priemysel. to, vy, vy ste vlastne sa už vyjadrili aj vo svojom úvodnom vystúpení, že aká je táto dôle, téma veľmi dôležitá aj pre lotické predsedníctvo. Predseda sa pýta, či ešte niekto ďalší sa hlási o slovo. Nie je tomu tak. Tak nech sa páči, pani ministerka, môžete zhrnúť eh, tieto otázky a zodpovedať. Ďakujem. With a short answer in Latvian to my, uh... Takže v prvom rade odpoviem stručne po lotyšsky môjmu eh, eh, kolegovi z našej vlasti. Myslím si, že ste naozaj správne zdôraznili, že Európa je závislá od externých dodávateľov. Je to okolo 53%, čo nás stojí asi 4 miliardy eur ročne. A v tejto chvíli rokujeme s hlavným uh, našim dodávateľom a tie rokovania nie sú konštruktívne, o tom hovoril ďalší z rečníkov. Myslím si, že na, nadišiel čas, aby sme za, začali na, naozaj zaviedli Európsku energetickú úniu a všetky členské štáty by mali jasne povedať, e, čo tým chcú dosiahnuť. Samozrejme, máme rôzne názory na to, čo by tá Európska energetická únia mala predstavovať, ale v tomto kontexte je dôležité posilnenie nášho vnútorného trhu aby sme sami boli schopní navzájom lepšie spolupracovať v časoch krízy. Hovorili sme tu o prepojeniach, konexiách, aby sme nemali v Európe energetické ostrovy. No a samozrejme je potrebné si tiež uvedomiť, nakoľko je dôležitá solidarita. Musíme byť schopní spolupracovať na technickej aj politickej úrovni, pretože v kontexte energetike tiež hovoríme o akejsi spoločnej diplomácii. Pokiaľ by Európa mohla hovoriť jedným hlasom, tak nás to len posilní pri e, rokovaniach s našimi externými dodávateľmi. Samozrejme, môžeme diskutovať o tom, či energetická diplomatika, ktorá je základným kameňom e, energetickej únie, bude zahraňať aj spoločné dodávky plynu. Na toto by sme sa mali pozrieť zo širšej perspektívy. Naše vlastné alternatívne zdroje energie a ich rozvoj je ďalšia vec, na ktorú by sme sa mali zamerať. V Abu Dhabi sme sa zúčastnili podujatia, kde sme sa poučili, vypočuli sme si skúsenosti z mnohých krajín, hovorili sme o obnoviteľných zdrojoch energie, ktoré Eh, už nie sú len drahými experimentmi, eh, stávajú sa z nich teraz konkurencieschopné zdroje a myslím si, že touto cestou by sa mala pustiť aj Európa. Používať vlastné zdroje, obnoviteľné zdroje energie na to, aby sme zlepšili svoju sebestačnosť. Samozrejme nesmieme zabúdať na alternatívne zdroje energie na dodávateľské cesty. Spolupráca s Ruskom je náročná, preto by sme sa mali pozrieť na iné zdroje energie. Mám na mysli Strednú Áziu, kde je možný zdroj plynu, na čo však bude potrebná e, príslušná infraštruktúra. Taktiež máme e, tu Spojené štáty, ktoré môžu byť vhodným partnerom pre, a môžeme o tom hovoriť práve, keď hovoríme s nimi na tému FTA. Ďalšia otázka, ktorá tu zaznela a bola veľmi dôležitá. Keď hovoríme o energii, tak je tu, sú tu tri otázky, ktoré treba vyriešiť. Je to otázka bezpečnosti, o tom je celá energetická únia, ktorej generálny aspekt je, aby sme boli sebestační a bezpeční. Druhá vec je udržateľnosť. Tu nemožno oddelovať koncept energetickej únie od e, klimatickej politiky a jej cieľov. Energetická únia musí ísť v súčinnosti s politikou klímy. No, pokiaľ ide o ten aspekt udržateľnosti, dekarbonizácia, to je naozaj jadro energetickej únie a, a spôsob, akým by sme mohli čeliť e, zmenám klímy. ale Lotyšské predsedníctvo podporuje rozvoj rôznych zdrojov nízkouhlíkovej energetiky v rámci EÚ. Avšak treba zobrať do úvahy, že energetický mix je vždy v právomoci toho, ktorého členského štátu. No a ten tretí roh e, trojuholníka je konkurencieschopnosť. Máte pravdu, že energetická chudoba je veľmi dôležitý aspekt, ktorý musíme tiež zobrať do úvahy. A z tohto dôvodu som naozaj spokojná, že sme konkurencieschopnosť umiestnili návrh nášho programu, keď hovoríme o energetickej únii a hovoríme taktiež o využívaní energi- e, obnoviteľných zdrojov energie. Treba však byť opatrný, aby sme neurobili rovnaké chyby, aké sme urobili v minulosti. Napríklad v prílišnom stimulovaní obnoviteľných zdrojov energie, pretože na, v konečnom dôsledku spotrebiteľi za spotrebitelia platia viac a pritom sa nedostatočne financuje e, r, výskum a vývoj. Toto sú chyby, ktorým by sme sa v minulosti mali vyhnúť. Pýtali ste sa tiež na právne akty. Lotyšské predsedníctvo bude trvať iba na sledujúcich 6 mesiacov, čo nie je veľmi dlhé obdobie na to, aby sme naozaj prišli s novými inovatívnymi návrhmi na z hľadiska právnych aktov, avšak myslíme si, že je veľmi dôležité, aby sa nevyvíjal iba energetický koncept, ale aj konkrétny akčný plán. V ňom sa môžu nachádzať aj nápady na nové týkať sa nových legislatívnych otázok. Taktiež sa tu hovorilo o otázkach správy a ja som to hovorila už aj na úvod, že lepšia správa je naozaj zásadná v rámci rozvoja konceptu Európskej energetickej únie. Keď hovoríme o rozvoji infraštruktúry či rôznych podporných schémach, keď hovoríme o štatistickom transfery a snahách o spoluprácu v tejto oblasti, tak je samozrejme potrebná lepšia správa a my sa snažíme e, začínať na úrovni regionálnej spolupráce. Ako som už hovorila, Máme tu rôzne príklady, ktorých, teda máme tu rôzne udalosti, z ktorých môžeme zobrať príklad. naozaj úspešné príklady, z ktorých sa môžeme použiť až na pár prípadov regionálneho LNG, kde sa tri baltské krajiny nevedeli rozhodnúť, kde umiestniť tieto mm, skladovací priestor no avšak podarilo sa nám vyvinúť úspešný projekt a v tejto chvíli sa nám darí zhodnúť, najmä v otázkach solidarity. Pred pár týždňami sa ministri pobalských krajín stretli a podpísali vyhlásenie o energetickej bezpečnosti, kde je solidarita jedným z hlavných prvkov Pokiaľ ide o e, miestne zdroje, napríklad bridlicový plyn, o ktorom ste hovorili, áno, bridlicový plyn je jednou z možností, ktorú by sme mohli využiť. Avšak rozhodnutie opäť e, spočíva na národných vládach. Jadrová energia. To je ďalší zdroj energie. ktorý by sa mohol využiť na zníženie závislosti, avšak to je opäť otázka, o ktorej by mali rozhodovať členské štáty na vnútrošodnej úrovni na základe e, otázky nákladnosti. A tu sa opäť vrátim k pobaltiu. Tu sme mali veľký projekt prípadnej jadrovej energetiky, avšak tá nákladnosť takéhoto projektu veľmi dôležitý aspekt, keď si spomeniete na ten trojuholník, o ktorom som hovorila. No a v tejto chvíli projekt musí naozaj byť uskutočniteľný a potom ho posunieme ďalej našim litovským kolegom, aby ešte zlepšili prácu na tomto aspekte, a litovský minister si taktiež veľmi dobre uvedomuje, že energetická bezpečnosť je veľmi dôležitá, avšak na druhej strane treba brať do úvahy aj náklady. Treba sa ubezpečiť, aby sme neza, ne, naozaj nezaťažili spotrebiteľov príliš. Na čo, k čomu som sa ešte nevyjadrila? Keď hovoríme o rôznych projektoch infraštruktúry, tak si myslím, že inteligentná konsolidácia existujúcich zdrojov financovania by mala byť uskutočnená a aj v tomto aspekte môže pomôcť regionálny aspekt správy, čiže jednotlivé krajiny si ustanovia priority rozvoju, projektov rozvoja infraštruktúry a taktiež zvážia, aké zdroje by sa mohli používať, či to bude CF, ETA alebo národné štrukturálne, teda štrukturálne fondy pre tie, ktoré regióny. No a my si samozrejme uvedomujeme, že pán predseda Juncker má novú iniciatívu e, financovania, kde bude poskytnuté ďalšie financovanie trhu pre e, komerčné oblasti a energetický sektor je dosť vysoko na zozname. Čiže by bolo možné financovať aj tieto reakty, o ktorých hovoríme práve z tohto balíčka. No a teraz prejdem k malým a stredným podnikom. A sa odpoviem na otázku pána Silikotyho. Vy ste hovorili o prístupe k financovaniu pre malé a stredné podniky. My sme si vedomi, že je samozrejme potrebné rozšíriť rozsah existujúcich dostupných finančných nástrojov pre malé a stredné podniky. Pokiaľ ide o finančné štruktúry eurozóny, malé a stredné podniky ešte stále používajú 61 61 eh, malých a stredných podnikov z eurozóny používajú bankové pôžičky equity e, financovanie používa iba 15% z nich a to treba zmeniť. V Spojených štátoch e, sú oveľa väčšie možnosti alternatívnych zdrojov financovania a nástrojov financovania pre malé a stredné podniky. Mám naozaj niekoľko príkladov aj z mojej vlastnej krajiny, kde inovatívne firmy získavajú podporu zo štátu za využitia štrukturálnych fondov na ich prvotné prevádzkovanie, vývoj produktov. E, existujú samozrejme neobmedzené možnosti bankového financovania, avšak tieto firmy sa obratili na Spojené štáty, pretože tam sú naozaj veľmi dobre funkčné nástroje, ako napríklad crowdfinancing, už počas prvých mesiacov prevádzky boli schopní zohnať dostatočné zdroje financií na svoje ďalšie činnosti a preto sa teda presunuli tam a všetky dane, ktoré by mohli, boli bývali platili tu, e, sú teraz presunuté na iný kontinent. No avšak okrem e, prístupu k financovaniu sú tu, je tu niekoľko ďalších problémov, ktorým by sme sa chceli venovať, pokiaľ ide o malé a stredné podniky. Má, v budúcnosti sa buď prebehne revízia aktu o malých a stredných podnikoch. Myslíme si, že by sa mohol rozšíriť. Je to efektívny biznis a regulačné prostredie. Chceli by sme aplikovať princíp Think Small First, menej obmedzení v prípade procesu registrácie Chceli by sme prijať opatrenia, ktoré by umožnili znížiť problémy pri prístupe na nové trhy pre malé a stredné podniky. V rámci konkrétnych nástrojov hovoríme klastrový prístup, digitálne nástroje v podnikaní e, malých a stredných podnikov, napríklad e-fakturácia, ktorá by mohla uľahčiť život, prístup k technológiám a existujúcim inovatívnym riešeniam. Vieme, že 47 pravdepodobne percent spoločnosti EÚ nepoužíva inovatívne digitálne služby a nástroje pri svojom podnikaní. Iba 1,7 plne takéto možnosti využíva, čo treba zmeniť. Preto že naozaj žijeme vo vedomostnej spoločnosti a vieme, aká je reálna hodnota produktu, tá sa dramaticky mení. 40 predstavujú služby a nie samotný produkt ako taký. No a potom samozrejme zručnosti. Toto sa týka aj samotných majiteľov spoločnosti. Takže toto sú aspekty, ktoré by sme tiež radi videli v revízii aktu o malých a stredných podnikoch. Ešte sa vrátim k otázke energetiky, pretože som neodpovedala na otázku pána Zoríňa Rok 2050 je konečná lehota pre ukončenie energetickej izolácie a preto práca na tomto cieli e, musí naozaj e, byť intenzívna aj počas nášho predsedníctva. Musíme sa pokúsiť nájsť spôsob, ako týchto, tieto percentá v rámci cieľa ustanoviť Máme ciele do roku 2030 je to 15 a my samozrejme pracujeme na koncepte energetickej únie, na akčnom pláne a na prioritných projektoch. A toto je jedna z hlavných tém, na ktorú sa musíme sústrediť, keď rozhodujeme o tom, ktoré projekty by mali byť prioritne financované z našich rozpočtových zdrojov. Mm-hmm. Dúfam, že som odpovedala na všetky vaše otázky. Ešte, ak dovolíte, jedna pripomienka a potom ukončíme rokovanie. Ďakujem, pán predseda. Pani ministerka, hovorili ste o energetickej únie, ktorá musí stať na troch pilierov bezpečnosť, konkurencieschopnosť a keď ste hovorili o konkurencieschopnosti, tak ste povedali, že sa musíme vyhnúť chybám z minulosti, čiže prílišne eh, investovať do obnoviteľných zdrojov energie. Ja som francúzska a peniaze, e, ktoré sme investovali, sme investovali najmä do jadrovej energie. Tie, tie sme neskutočne financovali a robíme to aj naďalej. Takže nechápem, prečo hovoríte, že netreba podporovať obnoviteľné zdroje energie. Pozrite sa na veternú energiu. Nie preto, že sme to na začiatku financovali, vďaka tomu, že sme to na začiatku financovali, teraz máme naozaj konkurencieschopné ceny. Keď si zoberieme Anglicko, tak tam sa nákup za jadrovú energiu pohybuje vo vyšších mierach, než, na, než pokiaľ ide o energiu z veterných zdrojov. Takže prosím, za, zvážte to, pros, zamyslite sa nad tým. I was misunderstood because I was not trying to tell ja som nechcela hovoriť, že by sme nemali podporovať obnoviteľné zdroje energie. Ja som iba hovorila, že by sme mali byť opatrní a nájsť naozaj správnu rovnováhu medzi bezpečnosťou a udržateľnosťou a konkurencieschopnosťou. Príklad Nemecka veľmi dobre poukazuje na to, že oni naozaj sa poučili a teraz sa dostali do fázy, kedy je obnoviteľná energia naozaj konkurencieschopná, a dá sa produkovať za rovnakú cenu ako fosílna energia a ďalšie zdroje energie. Ja si však myslím, že je naozaj veľmi dôležité e, zamerať sa na rovnováhu. Naša krajina je na opačnej strane, je to iný príklad možno nie celkom správnej politiky, keď sme priveľmi in, fi, e, podporovali, financovali obnoviteľné zdroje energie. A teraz veľmi ťažké vysvetliť spoločnosti, že obnoviteľná energia je ten správna cesta, pretože spotrebitelia vidia, že ceny naozaj významne stúpajú, že musia platiť viac. No a pre politikov je potom oveľa komplikovanejšie vysvetliť, že áno, toto je naša budúcnosť, musíme zvýšiť bezpečnosť, a obnoviteľné zdroje energie sú to správnou cestou, ktorou sa chceme pustiť a dá sa to robiť správnym a konkurencieschopným spôsobom. To, to som chcela povedať. Ďakujem veľmi pekne. Ja verím, že v budúcnosti budeme mať ďalšie príležitosti hovoriť o týchto otázkach aj o ďalších. A ďakujem vám veľmi pekne za vašu prezentáciu, za odpoveď na otázky. Prajeme vám všetko dobré v nadchádzajúcich piatich mesiacoch. Je pravda, že čas letí. Máte pred sebou už len 5 mesiacov. Ďakujem veľmi pekne. inform you that we've got a short additional point. A ešte jedna pripomienka ku koncu schôdzi, schôdze. Je to dôležité pre vás, pán kolega Turmes a Karins, ak dovolíte. Chcem vás informovať o ďalšom dodatočnom bode, je to veľmi dôležité. Naplánujeme ho na záver e, poludnejšej časti zasadnutia. Separate page. I, I, I lost it, and I wanted to inform you about that. It's, it's feedback from the ILOC. Uh, um, it is a feedback on the very je to briefing o veľmi dôležitej téme, ako využívať biopalivá, ako zachrániť pôdu a ako, teda ako šetriť pôdou a taktiež Prepašte, stratil som to trošku v podkladoch, e, nemôžem ho tu teraz rýchlo nájsť. Pán Langen nám všetko vysvetlí o 12.15. Teda chce vás... E, už som to našiel. Ide o úpravu smernice o kvalite paliv a taktiež e, o smernici o obnoviteľnosti paliv. Zmena nepriamého využívania pôdy. Ide tu o druhé čítanie. Je to v rukách výboru Envy. Mali by sme spolupracovať s výborom Envy v tejto oblasti. Je to naozaj veľmi dôležité pre celý Európsky parlament. Kolega Werner Langen je spravodajcom. Prevzal od pána Bidala Kvadrasa túto tému musíme byť v kontakte s výborom ENVY, pretože v tejto veci spolupracujeme a v druhom čítaní výbor ENVY je gestorským výborom V druhom čítaní totiž iba hlavný gestorský výbor môže ovplyvňovať priamo situáciu. Musíme teda my predkladať naše stanoviská našim kolegom z výboru Envy. A to vďaka kolegovi Langenovi, ktorý vás chce informovať o aktuálnom stave rokovaní. O 12.15, prosím. Uh, Ďalej nasleduje ochrana nezverejneného know-how a taktiež uh, informácií z podnikov pred nezákonným zneužívaním a zverejňovaním týchto obchodných tajomstiev. Našim, našou spravodajkyňou je pani Rivasi zo skupiny zelených. A výbor Júri je gestorským výborom. Ide o preskúmanie návrhu stanoviska. Cieľom smernice je ochrana nesprístupneného know-how a obchodných informácií pred tých neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením. Komisia predstavila predlúhla tento návrh, pretože nie sú celkom jasne stanovené pravidlá ochrany tohto tajomstva a môže dochádzať k nezákonnému získavaniu a využívaniu takéhoto know-how. A to má veľmi negatívne e, vplyvy na inovácie, najmä v prípade malých a stredných podnikov. Teda naše stanovisko taktiež je veľmi dôležité pre výbor Jury. Pani kolegyňa Rivasi nám teraz bude prezentovať svoje stanovisko. Nech sa páči, pani kolegyňa. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Je to dôležitá smernica. Za cieľ má harmonizovať koncept, ktorým je e, obchodné tajomstvo, čiže ochrana proti ne, nepovolenému e, šíreniu, neopravného získaniu, vyžitia, sprístupnenia e, obchodného tajomstva naozaj škodí reálnemu hospodárstvu a podnikom. Avšak dôležité je pripomenúť si, že obeh vedomostí a informácií je taktiež zásadný pre inováciu a kreativitu, tak ako to preukazuje Silicon Valley, kde naozaj kreativita pre prevezuje na mobilitu zamestnancov. Avšak transparentnosť a prístup k informáciám sú potrebné, aby sa umožnilo e, zaviesť verejné politiky v rôznych oblastiach, ako je napríklad ochrana životného prostredia, zdravia a spotrebiteľov. Niektoré údaje sú zásadné na to, aby sme vyriešili niektoré problémy v týchto oblastiach a nesmú ostať um, tajné. E, takže treba nájsť e, rovnováhu, aby sme naozaj nezneužívali využívanie informácií, ne, aby sme zabranili ich neoprávnemu získaniu využitia a sprístupneniu. Avšak je dôležité, aby ochrana takýchto údajov nebránila rozvoju e, verejného blaha. Ja som vypracovala 49 pozmeňovacích návrhov a dnes ráno prebehla schôdza tieňových spravodajcov, ktorým sa chcem poďakovať za ich prítomnosť a za ich príspevky. Takže v prvom rade ide o objasnenie definícií Tie sú príliš vágne, je treba, aby tá sprenica bola presnejšia. Európska harmonizácia právnych postupov a reakcií týkajúci sa akvizície musí byť jasná a presná, musí byť jasný rámec, o aký ide rozsah pôsobnosti a taktiež definícií. Je to dôležité, pretože táto smernica povedie k zavedeniu nového právneho konceptu v niektorých európskych e, krajinách a príliš vágna definícia obchodného tajomstva by vytvorila právnu neistotu a uľahčila by zneužívanie tých e, hospodárskych objektov, ktoré si chcú zachovať monopol v niektorých oblastiach. Ako dôkaz uvediem, že niektoré členské štáty upresnili definíciu, ktorá bola uvedená v rámci MC a ktorú prebrala aj komisia. Taktiež by som chcela doplniť ďalšie záruky, ktoré by zabezpečili účinnú obranu základných práv a prístupu k informáciám. Nezabúdajme na to, že v rámci tejto smernice sa snažíme v, obcho- v, v oblasti odvetví B B2B adekvátnu úroveň boja proti neadekvátnym praktikám. Preto je potrebné jednoznačne špecifikovať rámec e, e, toho, že rozširovanie informácií nespada pod túto smernicu. Hovorí sa tu iba o, o práca, ktoré sú potrebné pre prácu európskych e, inštitúcií a národných inštitúcií, ktoré sa týkajú regulačnej kontroly. Pokiaľ ide o informáciu a ochranu spotrebiteľov, to tiež treba mať na vedomí. V rámci našich európskych e, právnych predpisov vzhľadom na iné právne predpisy, napríklad Spojených štátov, vidíme, že vôbec nemáme rovnaký koncept a preto je veľmi dôležité garantovať to, čo sa nám už podarilo získať na európskej úrovni. No a na záver je tiež za e, dôležité e, dôležité garantovať mobilitu zamestnancov v tým, že zabezpečíme obeh vedomostí, pretože to je základ e, kreativity a výskumu. E, dôkazom je opäť Silicon Valley, aby sme tiež uľahčili e, profesionálne vzdelávanie, je treba zabezpečiť mobilitu so sektorov a tiež má na zreteli e, ľudský faktor. Čiže je potrebné zabezpečiť potrebné nástroje, ktoré povedú e, k, k, k procesu, ktorý bude rovnako spravodlivý aj pre malé podniky. Veľké podniky totiž to majú finančné prostriedky na to, aby si mohli zabezpečiť spravodlivosť, ale malé a stredné podniky takýmito prostriedkami nutne disponovať nemusia a preto je dôležité, aby sme uh, sa ubezpečili, že veľké firmy nebudú zneužívať otázku obchodného tajomstva, aby vytlačili z trhu e, ich potenciálnych mm, konkurentov a tým pádom mali monopol. Takže je dôležité, aby sme boli opatrní v tejto smernici, pretože to bude jediná európska, jediný európsky právny akt, o ktorý sa budeme môcť opierať pri FTA a obchodné tajomstvo bude taktiež tvoriť súťaž rokov, súčasť rokovaní Takže toľko, pán predseda, zhruba o tomto stanovisku. Madam. Ďakujeme pekne, pani Rybasi, za to, že ste nám prednesli svoje stanovisko. Táto prezentácia bola eh, dosť eh, vyčerpávajúca. Pán Patričelo v mene EPP ako tenevý spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Najskôr sa chcem poďakovať spravodajkyni pani Rivazi za jej prácu v posledných niekoľkých mesiacoch. A tiež za to, že nám veľmi jasne približuje veľmi zložitú oblasť legislatívy a síce ochrana obchodných tajomstiev pred zverejňovaním. Ja ako tenevý spravodajca chcem oceniť stanovisko spravodajkyne a myslím, že je to prvý krok na ceste k skutočnej ochrane najmä pre malé a stredné podniky pri ktorých ochrana obchodného tajomstva pred nezákonným zneužitím je prekážkou eh, na ceste na globálne trhy, ak nie sú dostatočne chránené. Najmä sa mi páči úsilie spravodajkyne predložiť eh, taký text, ktorý lepšie eh, objasňuje definíciu obchodného tajomstva a tým je cieľ smernice menej nejasný a lepšie sa bude dať uplatniť v praxi. Sú tu niektoré body v pravodajknom navrhu, ktoré budeme musieť ešte prediskutovať. Cieľom nie je nejako výrazne narušiť text, ktorý je vynikajúcim základným kameňom, ale ešte viac ho vylepšiť. Chcem sa ešte raz poďakovať pani Rivasi za jej úsilie a som si istý, že budeme mať všetky predpoklady preto, aby sme dosiahli pozitívne výsledky hlasovania 24. hlasovania na základe širokého konsenzu. Ďakujem. Pani eh, Martina Werner v mene SAD, prosím. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať pani Rivázi za naozaj vynikajúcu prácu a tak ako E, sme si už povedali v septembri pri prvej výmene názorov, som presvedčená o tom, že smernica naozaj je potrebná. Vznikne totiž celoeurópsky prístup silom e, chrániť obchodné tajomstvo a tým aj pre podniky vytvoríme vyššie mieru právnej istoty to bude mať pozitívne výsledky tiež na pôsobenie firiem, ktoré chcú e, fungovať aj v iných členských štátoch. E, prispievať to tiež k ochrane malých stredných podnikov, ale taktiež sa tým vytvoria predpoklady preto, aby malé stredné podniky vôbec mohli vznikať a aby sa mohli e, pozitívne rozvíjať. Preto musíme dosiahnuť rovnováhu medzi právnou istotou, sieťom inovácií na jednej strane a taktiež medzi zachovaním mobility pracovníkov a základnými podmienkami vzniku e, spin-offov a startupov. Moje pozmeňovacie návrhy preto sa budú sústreďovať e, na dosiahnutie tejto rovnováhy. Poprvé, na rozdiel od rady sa domnievam, že by sme mm, mali trvate na čo najkračšie lehote v článku 7 a taktiež by sme mali znížiť potenciál zneužitia tejto smernice zoči voči bývalým pracovníkom. Isté je dôležité chrániť dôvernosť v priebehu súdneho konania, ale na to, aby e, konanie bolo spravodlivé, je potrebné zabezpečiť prístup k dokumentom pre všetky zúčastnené strany a taktiež, že nesmie byť pochybnosť o tom, že ide o regulárne zverejnenie, ak to inak stanovujú európske alebo národné legislatívne pravidla. E, čo sa týka článku 3 a článku 4, mali by sme e, predísť zneužitiu to sa týka napríklad formulácie v prípade iných konaní, taktiež čo sa týka serióznych obchodných eh, postupov eh, alebo neetických eh, činnosti, už sme o tom hovorili dnes do poludnia. Myslím, že tu ide skôr o znenie ako o obsahy týchto pojmov. Komisia by mala vo svojej správe o naplnení tejto smernice najmä preskúmať, či sa prejavujú nejakým spôsobom dopady e, na situácii pracujúcich, čo sa týka ochrany údajov alebo e, slobody prejavu. Ešte raz srdečná vďaka spravodajkyni a teším sa na ďalšiu spoluprácu s kolegami. Ďakujeme. Panuje všeobecná dohoda. Pán Ashley Fox nie je prítomný. E, niekto iný za ECR? Ak nie, tak dám slovo pánovi Debakerovi v mene Alde. Ďakujem, pán predseda. Aj ja sa chcem poďakovať spravodajkyni za jej prácu. Už sme e, absolvovali veľmi konštruktívne stretnutie dnes do poludnia k tejto správe. Myslím, že sa tam jasne ukázalo, že cieľom e, je niečo, na čom sa všetci zhodneme. Snažíme sa chrániť obchodné tajomstvá, snažíme sa podporovať inovatívne firmy, snažíme sa zvýšiť konkurencieschopnosť Myslím, že je dôležité uvedomiť si, že to nehovoríme len o malých stredných podnikoch, ale aj o veľkých eh, podnikoch. Mnoho firiem pôsobí tiež na medzinárodnej sfére a ich sa to práve týka. Taktiež je eh, to dôležité mať na pamäti v ďalších krokoch. Myslím, že je tu niekoľko veľmi e, dobrých e, bodov v tejto správe, napríklad všetko, čo súvisí so zaručením mobility pracovníkov. Myslím, že všetci e, aktéry by mali mať prístup k relevantným informáciám kedykoľvek. Ďalej, v niektorých bodoch e, sa trošku vzdialujem od návrhu spravodajkyne, ale ten široký konsensus, ktorý spomenul predseda, možno nie je až taký široký, ale vysvetlím, prečo konkrétne, aspoň zhruba v niektorých bodoch. Poprvé, domnívam sa, že definícia, ktorú navrhuje komisia, súvisí s TRIPS a z VTO, keď eh, začneme zasahovať do týchto definícií, musíme postupovať veľmi opatrne. Viem, že niektoré členské štáty sa snažili eh, opätovne eh, si to definovať pre seba. Myslím, že na európskej úrovni bola snaha harmonizovať to. Mali by sme však zobrať do úvahy aj globálny aspekt. A preto akékoľvek úpravy definícií by mali byť veľmi opatrné. Ďalej po druhé, a spomenuli to už aj predrečníci, čo sa týka zavedenia postupov na základe etických dôvodov. Tu musíme byť tiež opatrní, aby to nebolo príliš vágne koncipované, aby e, tam nedošlo k mm, právnom zneužitiu. Čo sa týka obmedzovacích období, pôvodne komisia navrhla 2 roky, niečo členské štáty majú 5 až 6 rokov. Myslím, že trochu dlhšie obdobie ako tie 2 roky, ktoré navrhuje komisia, by boli vhodné, pretože často to trvá istý čas e, naozaj e, dokázať, že došlo k porušeniu obchodného tamstva. Možno by to nemalo byť 5 až 6 rokov, celkom by ste sa nám podarí nájsť nejaký hodný kompromis, aby sme chránili aj tie firmy, ktoré intenzívne investujú do výskumu a vývoja inovácie. Ešte posledná vec, ak dovolíte. Tiež je potrebné uvedomiť si, že je tu rozdiel medzi firmami, ktoré musia zverejňovať isté druhy informácií a regulačným orgánom. Ich obchodné tajomstvo eh, nikdy nesmie byť eh, prednostne chránené. A potom eh, je tu situácia, v ktorých eh, eh, firmy musia zverejniť svoje obchodné tajomstvo širokej verejnosti. Toto si treba ujasniť isté, že ak je v platnosti európska legislatíva, firma nemôže zneužiť toto pravidlo na to, aby nezverejnila obchodné tajomstvo, ktoré sa týka napríklad verejného zdravia, životného prostredia a tak ďalej. To je predmet časti regulačných orgánov. Na druhej strane nesmie byť povinnosť zverejňovať informácie celej širokej verejnosti. Teda toto treba pamätať. Toko, teda niekoľko bodov z mojej strany. Som si istý, že sa nám podarí e, dosiahnuť dobrý kompromis, aby sme zlepšili celkovú bezpečnosť ochrany obchodných tajomstiev. Ďakujeme. Teraz pán Silikiotis v mene GUE. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Skupina GUE nemala tenevho spravodajcu pre túto tému, preto prehovorím ako koordinátor. Chcem sa poďakovať pani Rivasi za jej správu. Tá obsahuje mnoho pozitívnych bodov, ktoré vylepšujú návrh komisie. Zhodneme sa v tom, že je dôležité zachovať právo členského štátu zohľadniť osobitosti danej členskej krajiny v prípade potreby, napríklad čo sa týka ochrany obchodných tajomstiev, ale taktiež v pozmeňujúcom návrhu 28 veľmi správne pani Rivasi hovorí, že obchodné tajomstvá by sa nemali využívať takým spôsobom, aby sa tajili informácie pred verejnými orgánmi. Musíme zachovať prístup pracujúcich k obchodným tajomstvám, najmä prípadoch, e, keď e, dochádza reštrukturalizácii alebo ak sa mení vlastník podniku. Tu nie je možné odozdávať tieto vchodné tajomstvá bez toho, aby sa zohľadnili aj pracujúci. Taktiež nesmieme zabúdať na malé stredné podniky. E, tie majú tiež právo chrániť svoje obchodné tajomstvá voči veľkým nadnárodným podnikom. Chcem ešte poznamenať, že musíme podporiť spravodajkyňu, keď sa snaží rozlišovať medzi obchodným tajomstvom a duševným vlastníctvom, pretože obchodné tajomstvo by nemalo brániť pracovníkom v ehm, mobilite. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Tamburano v mene EFDD, nech sa páči. Ďakujem. Dobrý deň. Veľmi nás teší, že Európska únia sa rozhodla venovať sa tejto oblasti ochrany obchodného tajomstva. Domnívame sa, že je to naozaj zásadné. Poprvýkrát sa venujeme tejto téme v Európskom parlamente. Ochrana obchodného tajomstva je mimoriadne e, citlivé. Na jednej strane by e, to malo stať tajomstvom, na druhej strane musíme predísť e, obmedzovaniu e, slobodného pohybu vedomosti. Preto musíme dosať rovnováhu. Nemôžeme pripustiť, aby firma sa obohacovala do nekonečná na základe toho istého obchodného tajomstva. Podľa nás vo vedomostnej spoločnosti po istom čase toto tajomstvo sa musí stať súčasťou verejného povedomia. A taktiež musíme lepšie chrániť malé podniky, ktoré sú najviac vystavené tomu, že veľké firmy prevezdujú obchodné tajomstvo v globalizovanom svete. Mm, myslím, že by sme boli svedkami toho, že ehm, by príliš dlho tieto tajomstvá ostávali tajomstvami predtým, než eh, sa zverejnia. Myslím, že um, musíme dosiahnuť naozaj radikálne zmeny. Poprvé, prístup k obchodným tajomstvám sa musí umožniť, ak o to požiadajú národné orgány s cieľom chrániť verejné dobro, taktiež životné prostredie a verejné zdravie. Ďalej po druhé, ľudský kapitál. Pracujúci nesmú byť príliš chránení, nesmie to brániť šíreniu um, možno eh, dôjde k obmedzovaniu ich mobility. V prípade, že sa rozhodnú odísť eh, k inému zamestnávateľovi, mm, budú obmedzovaní eh, ďalej. Čo sa týka súdnych konaní, aktuálny návrh smernice znemožňuje sprístupniť dokumenty v prípade obrany obchodného tajomstva. Domnievame sa, že e, to ohrozuje právo na e, spravodlivé súdne konanie. Všetky strany zúčastnené v takomto súdnom konaní musia mať prístup k dokumentom, ktoré sú v danom prípade relevantné. Isté, že musí platiť pravidlo dôvernosti a nesmú šíriť e, toto verejné tajomstvo, toto obchodné tajomstvo. Ak dôjde k súdnemu konaniu a ak došlo k porušeniu zákona, nesmieme ničiť produkty, ktoré sú výsledkom porušenia obchodného tajomstva. Toto by znamenalo um, plýtvanie zdrojmi a taktiež by to poškodzovalo životné prostredie. Tieto výrobky sa musia opätovne využiť, musia byť stiahnuté prípadne z trhu, musia sa potom odozdať napríklad charite alebo iným subjektom, ktoré inak k nim nemajú prístup na trhu. V každom prípade by sa však mali využiť Domnievame sa, že toto je praktický prístup a musíme to tak podmienkami zaručiť aj v legislatíve. Ďakujem pekne, pani Dali. Ďakujem, len tri poznámky, ak dovolíte. Poprvé, moja prvá otázka sa týka ustanovení pre eh, predbežné rozhodnutia, ktoré sú obsahnuté v navrhovanej smernici. Smernica obsahuje eh, predbežné opatrenia a pre predbežné rozhodnutia a iné opatrenia, ktoré sa týkajú prípadov ktorých ide obchodné tajomstvo, avšak ešte nie je jasné, či tieto ustanovenia um, budú samostatné, alebo či sa môže uplatniť pravidlo na základe vzorcov, ktoré budú stanovené v smernici ďalej po druhé. Akým spôsobom národné orgány, uh, ktoré sledujú programy poskytovania štátnej pomoci, uh, musia potom dodržiavať pokyny komisie, najmä čo sa týka monitorovacích konaní, vzhľadom na to, že formuláre e, s informáciami a s žiadostiami môžu obsahovať e, informácie, ktoré sa môžu považovať za obchodné tajomstvo, len čo smernica nadobudne účinnosť. A posledná otázka sa týka obchodného tajomstva a verejného obstarávania. Často e, totiž dochádza k tomu, že v priebehu toho povinného desaťdňového konania môže verejný orgán sprístupniť e, žiadosť e, aj neúspešných uchádzačov všetkým ostatným subjektom. E, domnievame sa, že by to mohlo zasiahnuť do postupu verejného obstarávania. Chcem sa presvedčiť, či to naozaj tak bude. Ďakujem pekne, pán Gierek. Ďakujem bardzo. Kedy... Ďakujem pekne. Tak keď si čítam tento text komisie, tak predovšetkým vidím, že definícia obchodovania s emisiami je nejednoznačná. A podľa mňa táto definícia, nie som si istý, že či zodpovedá k kritériám TRIP, mluvy TRIPS. Myslím si, že to nedostatočne pokrýva tiež aj určité otázky súvisiace s intelektuálnym vlastníctvom. A mne nejde iba o tú, to vlastníctvo, ktoré už bolo potvrdené, ale práve o potenciálne vlastníctvo. Preto si myslím, že predovšetkým sa treba zamyslieť nad tým, že a čo to vlastne má byť obchodovanie s emisiami, pretože otázky, ktoré by mohli byť v budúcnosti predmetom patentov, sa zrazu by mohli stretnúť na trhu s inovačnými technológiami a s, e, vynálezmi a potom zrazu nevieme, ako by sa ten konflikt vyriešil. A takže podľa mňa táto definícia nie je jednoznačná. A myslím si, že zámerom neviem odkiaľ toto vyplýva, ale zámerom je ochrana veľkých e, firiem a veľkých korporácií, ktoré sa obávajú E, toho, že bude odhalené ich obchodné tajomstvo a, do, a tiež sa do toho chytia malé a stredné podniky, ktoré keďže nemajú dostatok financií, e, nemajú šancu v boji s veľkými korporáciami na trhu. Preto myslím, že je treba veľmi jednoznačne zadefinovať, čo má byť e, obchod, predmetom obchodného tajomstva. A ešte jedna vec. To, tovary, ktoré predstavujú porušenie e, legislatívy, tie by mali byť okamžite e, stiahnuté z trhu. Neviem, to sú aké tovary. Takéto tovary predsa neexistujú, čo, ktoré porušujú zákony. Keď je niečo vyrobené, tak e, má sa to uviesť na trh. A keď je Jednoducho sú to tovary, čiže ja by som tento bod úplne vypustil. No za vypovieť, ďakujem za vypovieť. Predseda, ďakujem pekne za vašu pripomienku a teraz teraz už prejdem k pánovi Berževanovi z DG Grove z komisie, to je pomerne nové, nový generálny riaditeľ. A chceli by sme sa opýtať, aké stanovisko má Európska komisia k tejto téme. Thank you, Chair. Well, first of all, I welcome the, uh, from the Commission's point of view, the fact... Predovšetkým vítam zo so strany komisie aj to, že vaše, váš výbor toto skúma, lebo my si myslíme, že tento text je mimoriadne dôležitý z hľadiska inovácií, ako aj vy sám. Uh, keď ste o tom hovorili vo vzťahu k malým a stredným podnikom, takže naše DG naozaj je veľké a sa tomuto venuje. Takže pokiaľ pri príprave tohto textu a jeho návrhu sme sa zhodli na mnohých témach, ktoré sú na stole a myslím, že sú aj správnymi. Dôležité je, že by sme sa snažili dosiahnuť e, určitú e, rovnováhu, o ktorú mnohým šlo e, v našom pôvodnom návrhu, ako aj vyjadrila vaša, vaša správa a v niektorých z vašich pripomienok, napríklad schopnosti pracovníkov a z ich zručností, to je naozaj dôležitý aspekt. My sme si poznamenali názory parlamentu e, k tomuto a jedna malá pripomienka, o tomto som hovorila aj včera, aby nám bolo absolútne jasné a nie je to nejaký model, ktorý my pretlačame, ale e, Kalifornia napríklad má zákon o obchodnom tajomstve, aby bolo jasné. A potom, myslím, chcem povedať, že je tu jedna kľúčová vec, ktorá sa týka malých a stredných podnikov a zneužitia, ku ktorému by mohlo dôjsť. My sa, sme sa snažili zabezpečiť ochranné ustanovenia v texte, nebudem o tom teraz detálne hovoriť, ale e, spravodajca vie presne pre tento účel, napríklad je tam článok 7 Čiže keď e, pre, pokiaľ ide o otázku práca a mobilita, tam konkrétne sme si mysleli, že tá doba, ktorá je tam uvedená, by mala byť kratšia, než to, čo, ako to teraz vnímá rada. Takže ja viem, že sa ešte o tom parlamente diskusi, diskutuje a počkáme a ja ďakujem za to, že ste mi dali slovo, pán predsedajúci. Predseda, ďakujem pekne. Čiže vy spadáte pod eh, pani komisárku Bielkovskú? Áno, som. A tak už teraz eh, vieme, priemysel, trh, všetko spoločne, lebo to je jedna komisárka pre obe od tieto témy. Máme jedno veľké eh, generálne riaditeľstvo, vieme si predstaviť. Teraz má slovo pani Michel Rivaci a chcel by som vás požiadať o vaše pripomienky a tiež záverečné pripomienky. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj všetkým kolegom, s ktorými sme sa dnes dopoludne stretli, pretože došlo k prvej výmene názorov a vidíme, že všetci chcú nájsť riešenie, ktoré by posilnilo inováciu a rast ale aj tiež informovanosť občanov. Myslím si, že tá diskusia bola konštruktívna. Naozaj som si veľmi vďačne vypočula vaše pripomienky. Samozrejme, budeme trochu rokovať o mobilite. No rada som si vypočula aj vaše úvahy o definíciách, pretože vidím, že niektorí z kolegov naozaj chcú definovať, my chceme naozaj definovať, čo je to obchodné tajomstvo. Vôbec to nemá dočinenia s značkami či e, duševným vlastníctvom, takže preto je dôležité si tie termíny ujasniť. No a naozaj budem rada, keď budeme mať naozaj e, konštruktívnu diskusiu aj vzadu na otázky, ktoré položili niektorí kolegovia, za ktoré vám ďakujem. A aj ku kompromisu, pokiaľ sa nám podarí dospieť ku konštruktívnemu kompromisu, ktorý by text vylepšil. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Ďakujem aj za vaše slova ktoré ste zhrnili, zhrnuli diskusiu a termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je um, 12, 20, 22, 30. januára o 12. a my by sme o tom mali hlasovať potom 13. februára v výbore ITRE. Pred sebou máme ešte teraz dva body pred e, prestávkou na obed. E, prvý bod je e, delegácia Európskeho parlamentu COP20, na konferenciu COP20, to je 13. decembra, ktorá bola z teda 14. decembra máme mať debriefing o tejto účasti. Celkovo tam bolo 12 e, poslancov, celkom veľa, 5 z výboru ITRE a 7 z výboru ENVY. Ja môžem na začiatku povedať, že podľa mňa spolupráca bola vynikajúca medzi oboma výbormi a poslancami počas celej tejto dôležitej udalosti a chcel by som požiadať kolegov, ktorí tam boli prítomní, by sme mohli začať od Katrín van Brent, aby nám povedali pár slov o tom, ako čo si myslíte o tejto konferencii, čo si myslíte o výsledkoch, čo si myslíte o stanovisku a účasti EÚ ako celku. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem s, e, stručná, lebo trošku som bola chora teraz posledný deň. Niekedy sa to stáva, teda by som sa vyjadrila k niektorým aspektom našej účasti. Predovšetkým súhlasím s tým, čo ste povedali, že mali by sme veľmi dobrú spoluprácu medzi všetkými poslancami delegácií bez ohľadu na to, z akej politickej skupiny pochádzali alebo z akého výboru. Isté rozdiely sú v politických názoroch, ale pokiaľ ide o diskusie v otázkach klímy, tak v tomto výbore aj ako iných sú často rôzne názory a to je dobre, to je demokracia, ale voči ostatnému svetu sa, sme celkom zjednotení. Čítala som teraz v novinách, že v americkom senáte boli pre dve uznesenia, o ktorých sa hlasovalo dnes či včera a jedno bolo, odm, jedno bolo odmietnuté a, a to uznesenie, ktoré hovorí, že je spôsobená klimatická zmena ľudskou činnosťou, teda priemyslom a podobne. No a sú tu ľudia v Európskom parlamente, ktorí by tiež súhlasili s takýmto názorom, ale väčšina ľudí si myslí a súhlasí s tým, že klimatické zmeny sú spôsobené antropologickou činnosťou, teda ľudskou činnosťou a to znamená, že to môžeme zmeniť A na to sme tu, parlament a európske inštitúcie. A napokon, ako Európsky parlament, my sme neboli úplne v tom centre či jadre rokovaní, ale my sme celý čas podporovali radu a komisiu, talianské predsedníctvo, pána Kanilnieteho, ktorý takisto robil podľa mňa dobrú prácu. S tým výsledkom sme niecelkom boli spokojní, nikto prakticky nebol, ale boli sme spokojní aspoň s tým, že došlo k dohode. No, myslím, že máme pred sebou ešte veľa práce v jednotlivých legislatívnych návrhoch, ale aj v rám... na ceste smerom k Parížu. Mali sme aj diskusie s niektorými krajinami s rozvojovými krajinami a zistili sme, že prakticky v takými krajinami, keď rokujeme ako je Čína, Brazília, tieto krajiny musia s nami rokovať, ale my zároveň máme našu historickú zodpovednosť voči rozvojovým krajinám a preto by sme mali byť veľmi ambiciozní v najbližších mesiacoch, aby sme preukázali, že sme súčasťou toho, dúfam, úspechu, ktorý bude dosiahnutý v Paríži, lebo svet to potrebuje a svet nás potrebuje. Predseda, ďakujem pekne aj za tú účasť. Teraz e, je tu pani kolegyňa Elizabeta Gardini? Nie je. A je, pán, je tu pán Jan Gebrandy, ktorý je s náhradníkom a Jan Duncan teda my sme, toto boli členovia delegácie, mali sme dvoch členov z EPP, ja som bol a Katlin a traja boli náhradní členníci vo výbore, čo je jedno, že či sú plní alebo náhradní členovia. Napríklad sme sa stretli aj s predsedom Peruzánskeho kongresu. Tu sme diskutovali o memorande o porozumení a tiež aj o parlamentnej únii, ktorá to súvisí s mnohými aktivitami medzinárodného panelu pre klimatické zmeny IPCC. A my ako parlament sme pripravili takú osobitnú udalosť v kde sme mali konferenciu veľkých panelistov, podpredsedu Európskej mesičnej banky alebo výkonného riaditeľa Zeleného fondu pre klimatickú zmenu a niektorých ďalších rečníkov. Tiež sme sa stretli, a to bolo veľmi dôležité, na celkom dlhú schôdzu sme sa stretli s pani doktorkou Rajendrou Pachauri, s pani e, Vigorius, ktorí e, sú výkonní predstavitelia z IPCC a takisto kongresmenom z Mexiko a z Mexika a z Brazílie. Chcel by som povedať, že pani Vigores, ktorá je zodpovedná z roka na rok na, za celý celú rámcový dohovor IPCC aj z OSN v oblasti zmeny klímy a táto bola veľmi zapálená pre všetko, čo Európsky parlament e, a Európska únia vo všeobecnosti robí, ako prispieva, takže ona chápe našu pozíciu veľmi dobre. Takže naozaj sme e, takisto veľmi ovládala náš prístup a teraz treba ešte povedať toľko, že na všetky krajiny, teraz 196 musia poslať všetky svoje národné príspevky. Takže je veľmi dôležité vydať stanoviska, ktoré budú právne záväzné a právne platné pre všetkých. Tie národné plány, ktoré budú naozaj právne záväzné v 196 krajín, každý má iné zámery, záujmy, takže je tam množstvo zodpovedností, ktoré pred sebou máme aby sme dosiahli úspech v Paríži, ale toto je jediný spôsob, ako niečo presadíme. Takže ďakujem pekne kolegovia. Sú nejaké otázky voči mne alebo Katlin? Vidím, že by sa niekto hlásil, takže dá sa, že všetko je asi jasné. A teraz máme posledný bod pred obedom a to je téma zmena e, smernice o využívaní pôdy. Dovolte, aby som e, vám pripomenul, že pôvodným e, autorom stanoviska bol pán Vidal Quadras, ktorý ale už nebol v, teraz už nie je poslancom a pán Vidal Quadras bol nahradený našim kolegom, pánom Bernerom Langenom. V súčasnosti sme v procese druhého čítania a pán Langen vás bude informovať členov výboru ITRE o tom, ako je momentálny stav situácií či diskusí v téme nepriamého využívania pôdy a aké je stanovisko ITRE v najbližších trialogoch. Pán Werner Langen e, po, je pozvaný na rokovanie tieňmi spravodajcov vo výbore ENVY, čo je veľmi dôležité, pretože pokiaľ ide o e, zákon my, e, legislatívu my nie sme e, tým príslušným výborom, ale výbor ENVY požiadal pána Langena z výboru ITRE na vnútornú diskusiu, takže je to veľmi dôležité aby nás všetkých potom informoval o tom, aká je, aké je stanovisko výboru, výboru Envy, aby nás potom informoval o tom, e, čo si myslí Envy a zastupoval náš výbor tam. Takže prosím ťa, Werner, nech sa ti páči. Ďakujem pekne, pán predseda a že mám túto správu, že mám túto možnosť eh, vás eh, stručne informovať, to je fajn. Ešte mám tu kolegu, pán eh, Falca, ktorý tu takisto je prítomný a s ním sme sa zúčastnili spolu na stretnutie aj teňových, eh, spra- eh, teňových spravodajcov a som rád, že tu prišiel. Situácia, eh, ktorú popísal teraz predseda, mali sme prvé čítanie a v druhom čítaní sú už len podmenujúce návrhy, ale aj príprava v, v, zmeniť článok 50 e, na báze rokovania spravodajcu, aby sme a teraz ide o to, že členovia výboru INDITRE nemôžu pripraviť v druhom čítaní žiadne pozmenujúce návrhy a teraz e, ten termín, ktorý bol, ktorý termín je 27. januára, ale môžu predložiť len členovia výboru ENVY. Aj to e, na báze toho, že výbor ENVY sa Takže to je taký komplikovaný postup a Čiže len keď správy, o, s, takto to vlastne postupuje sa, keď niektoré správy prechádzajú z jedného legislatívneho obdobia do ďalšieho, aspoň tak mi to bolo vysvetlené a vlastne ešte pred trialogom bude musieť sa tomu venovať aj plenárka, lebo tá takisto je úplne iná, ale to potom bude musieť o tom sa dohodnúť predseda našho výboru s výborom Envy, Envy takže aká je otázka? E, ide o to, že čo môžeme my urobiť e, spoločným stanovisku rady, čo, sa, čo nepreberieme a čo Mm, by sme mohli prevedať prvého čítania spoločné východisko. Tu myslím si, ja by som poukázala dve dôležité veci. Rade ide o to, pokiaľ ide o tú hranicu nad hranicou parlamentu, oni chcú 7% viac a to bola dosť tvrdá pozícia rady, ak som bol správne informovaný. Parlament eh, chcel tu ten strop 6%, budeme, napokon budeme musieť nasiahnuť nejakú dohodu, ktoré navrhol 6,5 e, e, percenta. Budeme musieť nájsť nejakú dohodu. Ja by som asi osobne radšej bol za tých 7 Potom tu bol druhý kritický bod teda ten faktor je ILUK, teda nepriameho zmeny využania pôdy v zábere rady v spoločnom stanovisku sa to považuje za záväzné a kolega Torvalds eh, predstavil iný návrh a on chce tieto faktory aj look teraz predložiť až neskôr. A potom tu je tu tretí veľký problém, a to je otázka, že politický rámec e, vlastne môže platiť len do roku 2020, ale my chceme presadiť to do roku 2017 a potom tie rok, tri roky e, nemáme žiadnu bezpečnosť, e, zatiaľ zabezpečené investície pre nikoho, preto by, by sme chceli to, aby to bolo, sme mohli roztiahnuť až na 2030, aby sme mohli predkladať príslušné návrhy. A potom je tu dôležitá téma, ktorá súvisí s biopalivami chybami. To je jedna vec. A druhá vec, potom ešte prípadne ďalšie, ne, ďalšia generácia palív. Tu na, navrhla rada 0,4 ako nezávislý cieľ. Kolega Torvalds eh, hovoril o 2,5 To je veľký rozdiel. A ja by som povedal, že taký rozumný postup niek, by bol niekde medzi dvoma, čiže niekde medzi 1 a 1,5 kompromis alebo 2 percenta, s čím by tiež aj kolegovia z ITRE mohli žiť. A potom ďalší pozitív, ďalším pozitívnym bodom v tom, čo, povedal, čo navrhol pán kolega Torvalds, je zoznam palív, prílohe 9 Rada to obmedzila, pán kolega Torvalds predložil pozmenujúci návrh, e, kde, aby sa tam mohli prijímať aj ďalšie nové druhy palív a potom sú tam e, faktory, kde um, zriadovacie faktory a my sme hovorili, že to nebudeme akceptovať. A potom je tu ešte správa kolegu Torvalca, ktorý sa týka 7,5 pre etanol v palivách a to bol pôvodný návrh, pozmeňujúci návrh 152, toho by sme mali sa držať. Potom ITRE výbor sa vyjadril k ILOK, k nepriamému využívaniu pôdu a chceli sme prevziať britský model, ale tam bolo množstvo nesprávnych údajov a ja osobne uh, aj náš výbor ITRE považuje za nezodpovedné, aby sme um, vychádzali z údajov, ktoré sú boli zle vypočítané, pokiaľ ide o využívanie biopalív a biodízlu a podobne. A ja to hovorím z rôznych dôvodov, pretože v roku 2007 až 2008 bol spravodajcom z mojej politickej skupiny pre bioregeneratívne energie a vtedy však ale ešte ten podiel nebol mal byť, my sme sa snažili tlačiť tú podiel, aby bol vyšší, teraz je tu opačná snaha. Takže boli tu navrhy, aby sme vypustili ilúk, aj vypustenie viacnásobného viac vyučtovania, potom to je návrh kolegu Torvalca, potom perspektíva pre biopaliva po roku 2020, tiež to je návrh pána kolegu Torvalca, aby to bolo 7,5-percentný podiel bioetanelu a všetky ostatné ďalšie návrhy, ktoré boli predložené v zmysle výboru, dohovoru výboru ITRE predseda. Ďakujem pekne za predloženie stanoviska výboru ITRE, o ktorom bolo rozhodnuté vlastne ešte v predchádzajúcom legislatívnom období. Takže ďakujem pekne a teraz je hlavným spravodajcom e, pán Torvalc, takže vy teraz ste hlavnou osobou za celý parlament e, v tejto otázke. Keď chcete niečo dodať, tak nech sa páči. Uh, just some few words. Uh, we have met as Werner already... Ďakujem za slovo, len pár slov. Párkrát sme sa už o tom rozprávali, párkrát sme sa neformálne rozprávali o tejto téme. Bol som prítomný aj na väčšine stretnutí tieňových spravodajcov Mali sme samozrejme problém, pretože jednotliví poslanci sa ponáhľajú jednej z jednej schôdze na druhu a preto nebolo vždy jednoduché byť na správnom mieste v správnom čase. Ale snažili sme sa. Všetci vieme, aké je zázemie. Na prvom čítaní to boli ako keby dva kamaráti, ktorí sa nechcú rozprávať. A potom sme hlasovali o dokumente ILUK v Štrásburgu a tam zrazu vďaka tejto nespolupráci sme nezískali mandát na trialóg. To bolo pozadie akési katastrofy, pretože myslím si, že všetci sme si vedomi toho rizika, že pokiaľ tento dokument tentokrát neprejde, hrozí, že peniaze pre nové továrne pôjdu do Spojených štátov a Latinskej Ameriky a nie do Európy, takže hrozí, že Európa sa ocitne mimo možností vývoja druhej či tretej generácie biopalív. Ja si myslím, že každému je jasné, že takéto situácii by sme sa mali vyhnúť. A už som hovorila, že máme naozaj e, počas druhého čítania pred sebou veľmi špecifickú situáciu, pretože pokiaľ nezískame mandát od Envy, tak nebude žiadna mo- iná možnosť, len zmierovacie konanie a tam už nebudeme mať kontrolu nad tým, čo sa bude diať. Ja už som prislúbil, že sa naozaj budeme intenzívne rozprávať, až kým nedojde k hlasovaniu v parlamente, aby sme sa vyhli riziku Jasné, že si uvedomujeme, že parlament je naozaj veľmi rozdelený. Ja som nemal na výber. Niektoré prvky, e, ktoré v dokumente sú, som nie celkom oceňoval, avšak nemohol som ísť za hranice toho, o čom sa parlament rozhodol v rámci prvého čítania. Takže samozrejme, je to moja chyba. Ale bol som viazený mandátom. Viem, že máme problém s tými 5, 6 či 7 percentami, máme problém s číslami ILUK, máme reálny problém s budúcnosťou. S to naozaj veľmi tenkou lávkou medzi rokmi 2020 a 2030. A ľudia, ktorí sa zameriavajú na pracovné pozície, na investície budú potrebovať túto lávku širšiu. Máme tu problém s dvojitým započítavaním. Keď máme niekde číslo 2,5 a dvojité započítavanie, tak to potom nebude 2,5, ale pravdepodobne 1,25. Čiže je tam aj matematika, ktorá nie je úplne jasná. Takže môžeme síce žonglovať s číslami, ale zároveň by sme mali e, chápať, rozumieť tomu, čo skutočne robíme. Potom sú tu prílohy o prvotných surovinách. Vieme, že v tejto oblasti vonku prebieha veľká, veľký konkurenčný boj. No a s ľutosťou poslednú vetu poviem, že áno, bolo by pekné potešiť všetkých, ale to možné nie je. Ďakujem. Thank you. To pick in on the... Ďakujem, ja sa len pripojím k tej poslednej vete. Je pravda, že je naozaj náročné zabezpečiť, aby peniaze, eh, pardon, firmy, ktoré investovali do prvej generácie, teraz neskrachovali, ale zároveň sa musíme ubezpečiť, že sa prepracujeme do druhej či tretej generácie čo najrychlejšie. Ako sa ubezpečiť, že naša politika o biopalivách nemá dopad napríklad na zabezpečenie potravín vo svete. A vtedy zvažujeme, čo treba urobiť a na to sú rôzne stanoviská. Ja si spomínam na hlasovanie v predchádzajúcom volebnom období, na tom, bolo to na tomto výrobe, výbore a bolo to porovnateľné s tým, čo sa stalo dnes. E, dospeli sme síce k výstupu, ale naozaj sme na úrovni ITRE boli veľmi, e, tie stanoviská boli veľmi rozdelené. Napríklad stanovisko SD bolo proti stanovisku, e, ktoré sa v tom čase odhlasovalo na ITRE. Takže si uvedomujem, že to je naozaj veľmi špecifická situácia a ja sa spoliam na, na skúsenosti e, pána Langeho a na rozum, ktorý vládne v tomto výbore. Najdôležitejšia vec e, je hlasovanie na pléne na tom všetci musíme pracovať. Ja si uvedomujem, že v dnešnom volebnom období je ten parlament iný. No a problém pre nás teraz je, že nemáme nič písomne zo strany výboru ITRE. Viem, že nebude stanovisko, s tým samozrejme súhlasím. Dôležité je, aby stanoviská väčšiny členov ITRE boli zobrané do úvahy. Áno, práve z toho dôvodu sme chceli sa o tejto otázke informovať a nič viac, pretože najmä noví členovia výboru by mali byť informovaní o situácii, ktorá eh, existovala počas uplynulého volebného obdobia, pretože pokračujeme. My pokračujeme v práci Takže práve z tohto dôvodu sme e, poprosili pána Langenda a ostatných členov výboru, aby nás takto poinformovali a najmä e, hlavného spravodajcu z výboru Envy, čiže e, bolo veľmi dôležité, že ste medzi nami mohli byť. Za to vám opäť ešte raz ďakujeme. A pani Nirkonen, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, ešte máme pár minút, takže ja by som sa rada tiež vyjadrila. Chcela by som sa poďakovať obom pánom za informácie, ktoré nám poskytli a ja chápem to tak, že časová lehota na pozmeňovacie návrhy je budúci týždeň, takže je dôležité, aby to všetci vedeli vo svojich skupinách a aj my v ITRE, pretože v tomto procese nie sme až tak zaangažovaní, ako tomu bolo počas prvého čítania. Je dôležité, aby sme si boli vedomi toho, že hrozí veľké riziko pokiaľ tú prácu neodvedieme poriadne, poriadne. Je to riziko pre priemysel aj pre investície. Takže je to dôležitý dokument do budúcnosti. A už tu zaznelo, že jedna z hlavných otázok je práve faktor ILUK. A myslím, že čoskoro sa dopracujeme k záväznému faktoru ILUK. Vieme, že vždy, keď sme testovali faktory ILUK, tak sme sa dopracovali k rôznym výsledkom, čiže si myslím, že nie je dobrý nápad mať záväzné faktory i look. No a ďalšia otázka je úloha prílohy 9, kde sa riešia prvotné suroviny. Myslím si, že ten zoznam by nemal byť e, uzavretý. Mali by sme mať možnosť pridávať do zoznamu ďalšie materiály, pretože technológie sa menia. E, A tretia otázka sa týka časového rozvrhu, ako e, sa blížime, ako budujeme eh, cestu smerom k cieľom z roku 2030. Toto rozhodnutie nebude platiť len 3 roky. Myslím si, že aj investori potrebujú dlhšie časové obdobie a teda preto si myslím, že tento dokument je dôležitý ako pre priemysel, tak aj pre našu budúcnosť. Preto som ďačná, že sme mali možnosť vypočuť si tieto informácie. Ďakujem. Ešte niekto? Nech sa páči, madam. Ďakujem. Možno preto, že kolega je z Fínska, tak všetci Fíni dávajú pozor, ale ja, ja chcem povedať, že si myslím, že je dôležité nájsť e, riešenie na úrovni parlamentu, pretože je čudné, čo sa stalo uh, na komisii a ja si myslím, že úloha obnoviteľných zdrojov energie a zmien klímy a e, importovaných fosilných palív sú veľmi dôležité, takže všetko, každá kvapka, ktorú neprodukujeme z biopaliva, je importovaná. V tejto chvíli nemáme záväzné ciele a myslím si, že by sme mali dať príležitosť európskemu priemyslu, aby sa vyvinul, zobrať to ako súčasť energetickej bezpečnosti Aj keď budeme na tom lepšie než teraz, tak tu stále bude vyše 90% fosilných palív, takže ja, gratul- ja blahoželám. Teda prajem veľa šťastia Glasovi, aby našiel kompromisy, pretože to určite nebude jednoduché riešenie. Áno, s tým všetci súhlasíme, želáme vám veľa šťastia. Ďakujem pekne za túto diskusiu. Chcem vás všetkých požiadať, aby ste po predložení pozmeňovacích návrhov potom kolegu Torvalca a aj mňa podporovali v ďalších krokoch, aby sme dospeli k rozumnému riešeniu budúcnosti v tomto novom parlamente. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že sme dostali priestor. Ďakujeme kolegovia. Pán predseda Láskovo ďakuje tlmočníkom. Prekočili sme náš plánovaný čas o 3 minúty. Teraz nasleduje obed. Začíname o 15. Thank you.